Vážení prítomní, myslím, že by sme mali začať. V opačnom prípade budem mať problémy s časovým rozvrhom. Dobrý deň. Chcela by som vás len upozorniť, že všetko sa vysiela. Toto je výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a prvým bodom bude návrh nariadenia o hnojivých výrobkoch so značením CE. Budeme teraz zvažovať, posudzovať návrh správy. Odozdáme slovo spravodajkyni. Ďakujem pekne za slovo a v prvom rade dovolte, aby som vyjadrila svoju radosť a poďakovanie nad tým, že tento zložitý materiál, teda návrh dokumentu môžeme teraz prejednávať. Ako vedia moji kolegovia poslanci, týka sa tento materiál jedného z najdôležitejších hlásení, teda na, správ presnejšie, v súvislosti eh, s cirkulárnou ekonomikou a súvisí to aj s tzv. organickou alebo bioplnohospodárskou výrobou a týka sa to aj toho, aby sa posilnila konkurencieschopnosť Európy na globálnom trhu. A okrem toho sa hovorí aj o možnosti vytvorenia nových pracovných príležitostí. Preto polnohospodári v Unii používajú predovšetkým také hnojiva, ktoré sú väčšinou importované a e, majú dosť vysokú energetickú náročnosť a preto si myslím, že je už čas na to, aby došlo k zmene. Moje návrhy sú takého charakteru, že by som s problémov chcela vytvoriť nové príležitosti, aby mohli mať osoch predovšetkým polnospodárske podniky. Moje pozmeňovacie návrhy práve poukazujú na ten proces, kde dochádza k využívaniu biomasy, aby táto mohla byť potom spracovávaná na hnojiva. Ide samozrejme aj o to, aby sa splnili príslušné požiadavky ohľadne kvality a označovania týchto výrobkov. Aj v tom zmysle, aby na vnútornom trhu Európskej únie mohli byť tieto produkty e, prístupné všade a majú samozrejme splniť príslušné požiadavky a potom produkty z hľadiska e, znečistujúcich látok, e, aby nedosiahli príslušné hranice, ktoré sú stanovené ako limit je jasné, že e, bude potrebné taktiež povedať, ako som už aj v minulosti vyjadrila, aj písomne, tieto otázky e, sa venujú aj témam, ktoré spadajú e, do rámca mimo pôsobnosti nášho výboru a to je si myslím, že to je skôr pôda pre výbor Envy. A tí, ktorí nepoznajú tie čísla, návrhy Európskej komisie hovoria o tom, aby sa zabezpečila čo najväčšia miera ochrany životného prostredia a pôdy teda. A preto hovoríme tu o viacerých typoch hnojív a konkrétne nariadenie má stanoviť aj maximálny obsah kadmia vo fosforičných hnojivách a hovorí sa o 60 mg na kilogram, respektíve 40, e, zo 60 na 4 mg by to išlo a potom postupne až na 20 mg, takže celkovo ohrozenie zdravotné a ohrozenie pre životné prostredie by sa postupne zmenšovalo. A Elizabeta Galvini, naša pani kolegyňa, poslankyňa, pracuje na tom, aby sa dosiahli čo najlepšie eh, kompromisy v tejto otázke. Ja by som sa eh, v krátkosti chcela zmieniť o tých bodoch, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Teda pre všetkým harmonizácia. Vzhľadom na to, že niektoré produkty polnospodárske sa dostávajú povedzme do menšieho objemu výroby, alebo sa nedostávajú ani za hranice krajiny, tak e, si myslím, že výrobcovia si môžu zvoliť, či budú alebo nebudú označovať svoje výrobky označením CE. Ak tam bude to označenie, tak sa musí podriadiť daný výrobok e, príslušným normám EÚ, aby v celom vnútornom trhu EÚ mohol byť ten produkt predávaný a v opačnom prípade teda musí splňať e, podmienky a požiadavky pre predaj týchto e, výrobkov na trhu danej krajiny. A samozrejme musíme brať do úvahy aj aspekt subsidiarity a v plnej miere tiež podporujem tento prístup k téme. A predpokladám, že aj kolegovia budú mať podobný prístup. V návrhu e, hovorím predovšetkým o tých aspektoch, ktoré sa týkajú nového rámca, nového právneho rámca. A v podstate ide o zmodernizovanie prístupu k téme a má to byť aj v záujme širšieho spektra daných výrobkov. všetkým ide o tie materiály, ktoré sa vyrábajú zo e, surových e, materiálov a taktiež musíme brať do úvahy snahu znižovať e, škodliviny e, v potravinách. Čiže takéto produkty by na vnútornom trhu Európskej únie nemali dosahovať limitné hodnoty škodliví. Mali by byť podstatne, tie hodnoty mali byť podstatne nižšie. Samozrejme boli produkty, kde e, bolo dosť ťažké uplatňovať ich v praxi vzhľadom na prísne predpisy, ale práve aspekty prírodných alebo prírodzených hnojí v tomto smere e, sa ukázali ako veľmi progresívne a dôležité je, aby e, sa nestiažila situácia plnohospodárov alebo aby e, nečelili určitým zmetočným informáciám. A preto treba veľmi jasne rozlišovať medzi hnojom, teda medzi takými ktoré, e, materiálmi, e, ktoré majú vyživovať e, poľnospodárske produkty a medzi tými produktami alebo výrobkami, ktoré majú inú funkciu, napríklad majú treba stimulovať niektoré funkcie u rastlín alebo majú vplyv na pôdu. Môj návrh taktiež E, hovorí o určitých záväzkoch, respektíve povinnostiach aj pre Úniu v tom zmysle, aby sa zrealizoval aspekt vnútorného a jednotného trhu a tam samozrejme máme na, na mysli ochranu životného prostredia, ale aj potravinovú bezpečnosť. Tieto ciele e, by sa mali dosahovať menej náročnými prostriedkami v rámci daného odvetvia, to cestou inovácie samozrejme a mali by sme touto cestou aj zabrániť eh, poklesu pracovných príležitostí. Takže hospodárske subjekty eh, by mali byť viazané povinnosťami, ktoré budú primerané k daným cieľom, bez toho, aby boli príliš zaťažované. Za dôležité pokladám aj to, že pri označovaní by sa uplatňovali také označenia, ktoré budú mať e, jasné informácie o zložení. Toto pokladám za veľmi dôležité pre tých polnospodárov, ktorí to používajú, aby dokázali z hľadiska agronomické jej využiteľnosti týchto produktov vedeli správne ich používať aj vo vzťahu k charakteru pôdy, k charakteru počasia, aby vedeli voliť adekvátne prostriedky pre svoje plodiny. Hovorím ešte raz, e, berúť do úvahy aj environmentálne aspekty. Myslím, že tento návrh aj z hľadiska administratívnej záťaže má za cieľ uľahčiť tento proces, zniží administratívnu záťaž a práve e, má umožniť, aby sa takéto hnojivá používali aj na, vo viacerých štátoch v rámci e, jednotného trhu únie. Okrem toho ide o to, aby sa neobmedzoval prístup na trh ani tým, ktorí si neželajú e, svoje produkty predávať v rámci celej únie, ale proste zaujímajú sa hlavne o trh o eh, vnútorný trh vlastného štátu. Aby aj títo teda mali dostatočne voľný priestor v daných eh, e, limitoch. Myslím, že aj napriek našej dobrej vôli sa nám nepodarí úplne všetko uzavrieť. Sú tam niektoré body, ktoré si vyžiadajú ešte znova preskúmať v budúcnosti a preto je tam ešte taká doložka, ktorá je e, dôležitá. Hovorím to kadminium, predovšetkým zdôrazňujem, do akej miery sa podarí presvedčiť kolegov. Na záver mi dovolte ešte povedať, že našim cieľom nie je to, aby sme poškodili alebo zničili trh alebo podniky. Práve naopak, našim cieľom je, a na tom pracujeme, a to je aj cieľom môjho návrhu, aby každý sa mal lepšie. Čiže je tu ten dobrý zámer v tomto nariadení aj v celej charakteristike toho, čo sa predkladá. Ale samozrejme, ak hovoríme o kadmiu, ak teda hovoríme o tzv. dekadminizačnom procese, ešte je len v počiatkoch, tak povediac, ale ak nanúčime v podstate takýto prístup výrobcom hnojí v Európe, tak musíme taktiež zabezpečiť aj príslušné možnosti. Napríklad e, hovorím o financiách a o finančných zdrojoch. Takže tento aspekt je taktiež obsiahnutý v mojich návrhoch. A keď už teda bude k dispozícii technológia a existujú aj finančné zdroje, tak verím, že sa nájdú investory, a potom určite bude stáť za to zamyslieť sa nad tým, kde sa nachádzame v danom procese. A potom bude samozrejme možné popracovať aj e, na tomto e, závere e, nariadenia. A ja viem, že charakter tohto materiálu má veľmi technický, odborný charakter teda. A preto som sa teraz nejak hĺbšie nezamerala na detaily v tejto prezentácii, ale verím, že e, teda moji kolegovia a kolegyne sa k tomu ešte vyjadria. Ďakujem. Nikola Danti. Nikola Danti, môžete sa prosím prihlásiť, ak si želáte e, dostať slovo. Vystupujem v mene Marka Tarabellu ktorý je tieňovým spravodajcom pre tento dokument, ale dnes sa tu nemôže zúčastniť. Dovolte mi prečítať jeho pripomienky. Ospravedlňujem sa za to, že tu dnes do poludnia nemôžem byť, ale zároveň Poprosím, aby, hovorila troška hlas, aby hovorila troška hlasnejšie tlmočnečka do angličtiny, pretože veľmi ťažko je počuť. Nie je dobre počuť tlmočenie do angličtiny. E, tento návrh nariadenie je súčasťou balíčka o obehovej ekonomike a o využívaní surovín, ktoré sú v súčasnosti eliminované a považujú sa za odpad tak aby sa organické hnojivá mohli stať súčasťou v rovnakej kategórii ako tradičné hnojivá a aby sa tak znižoval objem odpadu a je využiteľnosť hnojiv. Táto téma je veľmi technická a vyžaduje si dielbu kompetencií medzi IMCO a AGRI a takisto si to vyžaduje, aby sme sa dohodli o kontroverznom bode, ktorým je limit kadmia. Toto patrí výlučne do kompetencie výboru NV, čiže nie nášho výboru a preto by sme sa touto témou nemali zaoberať. Pokiaľ ide o kompetencie výboru IMCO, chcel by som sa poďakovať kolegyni Ildiko za jej vynikajúcu prácu, ako aj za správu ktorú predniesla a ktorú považujem za veľmi dobrý základ pre našu ďalšiu prácu. Myslím si, že zachovanie tejto vyváženosti, ktorá umožňuje priestor pre ďalší rozvoj, pre ochranu zdravia človeka, obsahuje prvky, ktoré sú potrebné pre takúto správu, ale zároveň je potrebné zabezpečiť účinnú vysledovateľnosť. V digitálnej dobe archívovanie dokumentov na 10 rokov mi nepripada e, neprimerané. Potrebujeme jednoznačnú a konkrétnu podrobnú katalogizáciu a v tomto smere predniesiem pozmeňujúce návrhy. Tak ako sme hovorili na schôdzke spravodajcov minulý týždeň v Štrásburgu, myslím si, že nájdeme veľa styčných bodov a táto správa podľa mňa ide správnym smerom. Veľmi ma teší doterajšia spolupráca a takisto sa tešíme na to, že dosiahneme silný a vyvážený text. Ďakujem vám, pani predsedajúca, za hlas. Máme za sebou veľmi užitočné pracovné stretnutie a zároveň sme si vyjasnili názory s inými výbormi. Podľa mňa je táto správa zameraná správnym smerom a ďakujem pani spravodajkyni ako aj ďalším poslancom za ich otvorenosť. Pokiaľ ide o otázku kadmia, táto nepatrí do kompetencie nášho výboru, ale myslím si, že návrhy komisie sú príliš reštriktívne a mohli by mať nejaký hospodársky dopad. E, e, E, to stanovisko, e, ktoré tu prednesla pani poslankyňa Pelc, e, ukazujú, že by bolo možné snáď rozumným spôsobom vyriešiť túto otázku. Podporujem zjednodušenie existujúcich predpisov, ako aj zniženie nákladov pre výrobcov. My musíme byť racionálni v našom konaní. Poprosil by som aby sme, aby sa táto otázka mohla spresniť, pokiaľ ide o bod 7 písmeno I. Za 3,5 roka by sa malo všetko toto preskúmať. Neviem, či 3,5 roka však nie je príliš eh, málo času, pretože to fungovanie sa dovtedy nemôže naplno prejaviť. Ja preto podporujem toto označovanie produktov, ale myslím si, že dôležitá je aj kvalita, pretože pokiaľ ide o biostimulátory, e, ich množstvo na trhu je veľmi veľké a myslím si, že je možné, že v jednotlivých zemepisných oblastiach sa môžu e, správať výrobcovia inak. E, nie vždy sa môžu priamo v teréne prejaviť účinky biostimulátorov. Čiže my by sme nemali vytvárať e, príležitosť na to, aby sa uniklo z kategórií tých registrovaných e, produktov. Požiadavky na registráciu, predovšetkým pokiaľ ide o prostriedky, ktoré môžu mať dvojitú funkciu, to by malo aj naďalej zostať v kompetencii členských štátov. Chcel by som tiež poprosiť pani spravodajkyňu, aby otázku biostimulátorov a ich e, dvojitú a možno dvojitú funkciu sme takisto zohľadnili. Rovnako dúfam, že pokiaľ ide o kľúčové otázky, budeme viesť racionálnu diskusiu. Chcel by som sa poďakovať pani poslankyni Pelt za veľmi e, užitočný prínos za toto stanovisko a verím, že otvorenosť, ktorej sme boli svedkami počas minulého stretnutia, umožní aj v budúcnosti prijímať kompromisy, ktoré budú uspokojivé pre všetkých. Thank you. Uh, uh, ďakujem, ďakujem pani spravodajkyne za správu. Um, um, Marketing hnojových výrobkov sa rozvíja veľmi rýchlo, napríklad pokiaľ ide o inovatívne produkty, ako sú biostimulátory, ale pokiaľ ide o nové e, suroviny použité na výboru výrobu hnojivých výrobkov, ako je odpad a tak ďalej. Toto všetko má veľký vplyv na e, polnospodárske praktiky a podporu obehovej ekonomiky. My to podporujeme a vítam to, čo pani spravodajkyňa predniesla tieto súvislosti a verím, že je potrebné, aby sme sa naďalej usilovali o dosiahnutie týchto cieľov. Chcela by som však vyjadriť znepokojenie, pokiaľ ide o štandardy a normy na hnojivé výrobky. E, povedala som to aj na stretnutí tieňových spravodajcov. Ide o právomoc komisie prijímať špecifické odporúčania, napríklad pokiaľ ide o článok 13. Mám pochybnosti o tom, či to by malo e, nejako oslabiť e, harmonizáciu noriem a e, zhodu. E, na rozdiel od e, týchto spoločných špecifikácií a spoločných e, zásad, ako je zahrnutie e, NGO, mimovládnych organizácií do rozhodovacieho procesu, tak myslím si, že je to potrebné podporovať a parlament takisto musí sledovať, či sa, či sa dodržiavajú E, tieto e, spoločné špecifikácie, ale nemá tu nejaké osobitné právomoci. Pokiaľ ide o to, kde normy nie sú, nie som si istá, či e, je to dostatočne zohľadnené. Bolo by potrebné posúdiť alternatívne riešenia. Ďakujem však za spoluprácu. Máme nejakých ďalších záujemcov o vystúpenie? Dovolte, aby som sa aj ja podelil. Prepačte? Aha, nech sa páči. Nech sa páči, pán kolega. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. E, chemický priemysel je dôležitým odvetvím európskeho hospodárstva. A preto ma trocha znepokojuje, keď e, vidím tento návrh Európskej komisie. E, v súčasnom e, znení to bude znamenať zničenie 80 európskej e, výroby hnojiv a stratu tisíc pracovných miest. Najmä sa to týka ustanovení, e, ktoré pojednávajú e, o znečisťovaní e, kadmiom. do dvojdiek nerovnakomu zaobchádzaniu výrobcov minerálnych hnojev v porovnaní s organickými hnojevami. Takýto návrh je nepriateľný a bude znamenať ukončenie činnosti väčšiny výrobných E, zariadenie na výrobu e, hnojov obsahujúcich fosfor. Bude to znamenať e, zvýšenie ceny hnojov a následne cien potravín. Takisto aj výroba látok na ochranu rastlín musí čeliť veľmi silnej konkurencii zo strany čínskych výrobcov. A preto e, som na strane e, výrobcov. Pokiaľ ide o samotnú správu, e, problémy totiž vyvstávajú v prípade, keď trh nemá možnosť uplatňovať inovácie. Treba poskytnúť slobodu trhu a nie E, e, vytvárať nejaké umelé stimuly. Čím menej obmedzení, e, tým je to lepšie. Tak to chcem aj upraviť. Pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, aj zachovanie integrity vnútorného trhu. To sú veci, o ktoré sa musíme postarať. Predstaviteľia komisie, teda aj ja by som chcela povedať niekoľko slov tento prístup je pomerne zaujímavý, pretože výrobcovia v prípade, že budú chcieť e, predávať svoje e, výrobky cez hranične, môžu, používať označenie CE e, na rozdiel od pôsobenia na vnútornom trhu. V tomto výbore počas vypočúvania sme hovorili o rôznych druhoch pôdy a plodín, a ktoré si vyžadujú aj používania rozličných hnojev, či už z kvantitatívneho alebo kvalitatívneho hľadiska. To sa týka aj jednotlivých plodín. A vzniká e, dojem, že existujú pomerne veľké regionálne a lokálne e, rozdiely, pokiaľ ide o využitie takýchto hnojiv. A je to e, opodstatnené na rozdiel od iných trhov. A to by azda bolo rozumné Keby sme povedali, že nepochybne výbor Envy je zodpovedný za e, e, hladiny kadmia, avšak náš výbor musí sa starať o to, ako sa takéto výrobky e, používajú na trhu. A uvedomujeme si pri tom, že existujú rôzne požiadavky jednotlivých plodín a pôd na takéto hnojva. Čiže je to pomerne nový prístup. A bolo by zaujímavé vedieť o tom, e, e, aký názor na to majú regulačné orgány. Čiže ako to budeme riešiť vo vzťahu k jednotlivým plodinám a druhom pôdy. A e, musíme si uvedomiť, že to má vplyv aj na trh. Komisia, nech sa páči. Karla Kutenemi. Áno, ctený e, poslanci. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za túto možnosť vystúpiť na vašej schôdzi eh, v súvislosti s návrhom správy o naredenie o eh, hnojvách. Ako sa už uviedlo, je to veľmi komplikovaný eh, spis. A môžeme o tom hovoriť veľmi dlho, ale keďže mám obmedzený čas, budem sa držať podstaty. E, e, vo svojom návrhu komisie e, sa snaží o zjednodušenie prístupu na jednotný trh pre širšiu paletu hnojiv, vrátane tých, ktorí sa vyrábajú z sekundárnych e, e, látok, pokiaľ sú bezpečné z hľadiska ľudského zdravia, zdravia zvierat a životné prostredie. E, e, e, voľba regulačných rámca zjednoduší prístup hnojov na jednotný trh zabezpečí e, e, jasné pravidla hodnotenia zhody a skráti čas e, potrebný na uznanie týchto hnojov ako označených CE a mm, zjednoduší kontrolné opatrenia. Dovolím si však pripomenúť, že vnútroštátny certifikačný proces stále má svoje miesto a možnosť. Čiže nové nariadenia umožňa tým výrobcom, ktorí by chceli uvádzať e, svoje výrobky e, na európskom trhu na základe e, inej certifikácie. Avšak tí, ktorí budú chcieť vyrobať pre vnútorné trhu, prípadne uplatňovať to na trhu iba niekoľkých členských štátov, môžu pokračovať v súčasnom systéme a používať pritom buď jeden alebo viaceré systémy vnútroštátnej certifikácie, čiže nový systém bude komplementárny, nemusí nahradiť jeden alebo druhý. Chceme iba poskytnúť nové nástroje, príležitosti iba pre tých výrobcov, ktorí to budú chcieť využiť. A to je dôležité mať na zreteli. Toto zjednodušenie nebude na úkor ochrany zdravia ľudí a zvierat, prípadne ochrany životného prostredia. Budeme sa snažiť poskytnúť e, výrobkom označených CE E, e, tú hodnotu, o ktorú ide spotrebiteľov. A preto komisia navrhuje veľmi prísne limitné hodnoty pre e, dôležité prvky a napokon tento návrh je prvým v rámci akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Komisia preto zahrnula aj tie hnojeva, ktoré využívajú e, e, e, zložky získané z sekundárnych surovín. Komisia sa domnieva, že každý pozmenujúci návrh treba posudzovať vzhľadom na tieto princípy s tým, aby sme zachovali konzistentnosť e, tohto návrhu a základných e, zámerov. Samozrejme, je to predbežná, e, predbežné stanovisko, ale predtým musíme to prediskutovať vo vnútri komisii a dosiahnuť prípadne politické schválenie. Ďakujem pani spravodajkyni, pretože v návrhu obsahujú, sú obsahnuté určité prvky, ktoré vylepšujú návrh komisie, napríklad zasúlade terminológiu, čiže mm, e, títo hnojiva sa mm, označuje ako minerálne a nie anorganické, s tým súhlasíme. Budeme e, trvať na jednoznačnej definícii e, s tým, aby sme mohli použiť aj spätne získané nutričné výrobky Ďalšie e, pozmeňujúce návrhy e, sa snažia e, zjemniť administratívnu záťaž. Mohli by sme na miesto 10-ročného obdobia ratať s 5-ročným obdobím zachovania materiálov o hnojivách. Avšak nás nepokojujú niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli ohroziť právnu istotu, o ktorú nám ide. To sa týka najmä odkazu na e, e, E, povinnosť výrobcov dodržovať e, max, e, maximálne limitné hodnoty. Podľa názoru komisie je dôležité, aby výrobcovia zohľadňovali vplyv svojich výrobkov na potraviny a bolo by možné vypracovať zo strany komisie určité usmernenie v prípade potreby. Takisto, keď prevádzkovateľ e, bude e, e, meniť svoje výrobné procesy, považujeme za prípadne nutné urobiť hodnotenie vplyvov, takisto aj hnojeva s vysokým obsahom dusika. Tu navrhujete obmedziť požiadavky iba na tieto členské štáty, ktoré o to budú požadovať E, to je e, mm, nepriateľné vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Európe. To si bude vyžadovať dodatočné diskusie medzi našimi odborníkmi s tým, aby sme neohrozili hlavné zámery tohto návrhu, o ktorých som hovoril predtým. Týka sa to aj niektorých návrhov, ktoré e, pojednávajú o inhibitoroch a kritériách biodegradovateľnosti e, plastov používaných e, e, pri výrobe e, hnojiv. E, e, myslím si, že máme rovnaký zámer znižiť e, znečistovania plastmi. Ďalej nás nepokojujú návrhy, ktoré sa týkajú smernice o nitrátoch. To nie bolo súčasťou našich návrhov, pretože sa týkajú používania určitých hnojiv v oblastiach znečistených polnohospodárnou činnosťou Takisto nás nepokojuje požiadavka o prehodnotenie e, e, návrhu e, v tak krátkej lehote, najmä v súvislosti s hodnotami kadmie, pretože na to potrebujeme správu o hodnotení vplyvov. Záverom, domnievame sa, že sú potrebné určité technické práce. V každom prípade potvrdzujem, že vaša správa na snabodách ďalšej činnosti. Sme pripravení diskutovať o vylepšení našich návrhov a sme si vedomi toho, že keď máme dočinenie e, s komplexným spisom, ktorý má vplyv na viaceré ďalšie oblasti e, podrobené e, regulácii. Treba sa vyhnúť nejasnosti a napokon ohľadom dekadmedizácie vieme, že príslušné limitné hodnoty spadajú pod iný výbor ale musíme e, e, e, mať na zreteli aj vplyv obmedzenia hodnoty kadmia a na príslušné odvetvie. Nie som si istý, že to negatívne ovplyvní príslušné odvetvie. Keď zohľadneme strednodobé, dlhodobé hodnoty, totiž posledné limity nadobudnú účinnosť po 12 rokoch od nabudenia účinnosti. To by malo stimulovať investície. E, skúsenosti hovoria, že podniky začínajú investovať len v prípade, keď e, vznikajú e, maximálne limitné hodnoty. Pokiaľ ide o prípadné zničenie európskeho priemyslu, nemáme o tom žiadne informácie. Nemyslím si, že to je tak. Pani spravodajkyne, nejaké záverečné veci? Ďakujem za slovo a ďakujem aj vyjadrenia, za vyjadrenia tieňových kolegov. Samozrejme, toto ešte nie je prvý raz, čo sa stretáme na túto tému. Už sme o tom hovorili viackrát. Ja viem, že je to náročný materiál a vidno to aj z toho, že niekto pokladá 5 obdobie za krátke a komisia tvrdí, že celkovo tých 5 rokov je priateľných verím, že sa dopr- dopracujeme k nejakému kompromisu. Nakoniec aj my vieme, že si musíme doma archivovať aj daňové e, podklady na 5 rokov. Takže e, Isté je tu veľká administratívna záťaž e, v tomto zmysle. Pokiaľ je otázku pána Česa, myslím, že tu sa dá vychádzať z toho, že dvojitá funkcia biostimulátorov, teda ak toto bude platiť, potom zložky, ktoré vytvárajú túto zmes, musia mať charakter, že, ten charakter, že musia splňať všetky patričné e, predpisy a nároky. ide o to, aby sme zvážili aj možnosť iných účinkov jednotlivých zložiek a ak dôjde k inému účinku, treba e, zabezpečiť aj eh, patričný účel použitia pre daný produkt. Predovšetkým, keď hovoríme o biostimulantoch, tam je široká škála rôznych mechanizmov, ktoré treba zohľadniť. Áno, ten návrh, ktorý aj tu odoznel, sa predtým spomínal na našom stretnutí tieňových predstaviteľov a ja zastávam ten názor a môžeme ho e, predostrieť takto. Európska, Európsky parlament by mal zasahoval, zasahovať tam, kde má kompetencie. Inovácia u týchto technológií je ozaj veľmi rýchla a je jasné, že <laughs> chceme akoby sformulovať všetko, ale dajme aj komisii tú možnosť, aby v prípade niektorých špecifikácií oni urobia túto prácu a my potom môžeme e, sa venovať aspektom harmonizácie a tak ďalej, aby sme teda nevzali e, z rúk komisie právomoci, ktoré sa týkajú tých odborných technických e, záležitostí. Môj návrh vyslovene hovorí o súvislostiach s vnútorným trhom EÚ. Takže máme tu vnútorný trh e, v rámci 28 a samozrejme v jednotlivých štátoch sú aj odlišnosti, ale to, čo má byť uvedené na označení v rámci CE, to môžeme predsa stanoviť, ale Ide o to, aby polnospodári nedávali príliš mnoho hnojív zbytočne, aby potom taká situácia nevedla k ďalšiemu zhoršovaniu kvality životného prostredia. Takže ten, kto nechce produkovať len pre svoj štát, tak nech Takto. E, ten, kto chce produkovať len pre vlastný štát, v poriadku, ten nemusí splniť až toľko e, tých európskych predpisov, ale ten, kto chce pôsobiť a predávať svoje výrobky len do iných štátov EÚ, tak samozrejme tam musí splňať príslušné e, predpisy a požiadavky. A teda tam sa zavádzajú aj tieto nové aspekty. Mm, v tomto zmysle aj môj návrh nie je obmedzujúcim, ale skôr doplňujúcim aspektom, ktorému sa budú musieť venovať producenti týchto hnojív. Ďakujem za vyjadrenú podporu a stanoviská, ktoré ste vyslovili k môjmu návrhu. Ďakujem. Nuž, e, to na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 28. marca, teda zajtra, nie, pardon, na budúci týždeň. Takže ešte dve minúty pred hlasovaním. Ďakujem veľmi pekne. Urobíme krátku prestávku. So, take... Vážené dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa usadili. Začneme eh, hlasovať. Veľmi pekne ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Takže ako prvé e, na programe máme návrh správy o spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré majú na starosti zabezpečenie e, výkonu legislatívy o ochrane spotrebiteľov. Zdá sa, že do rumunčiny sa netlmočí. Pani Šaldemosa, Poprosím vás, aby ste hovorili eh, na mikrofón s tým, aby tlmočníci vás počuli. Eh, zrejme sa to už vyriešilo, ale aha, vám, po, takto, na anglickom kanále sme počuli inú reč. Počujeme eh, teraz angličtinu po anglicky, to nemôžeme vedieť, lebo ja hovorím po anglicky. Let's give it a go. Mm-hmm. Takže pôjde o správu Sehnalovej o zabezpečenie plnenia e, legislatívy o ochrane spotrebiteľov. Takže začíname. Pozmením si 245 mm, e, za, proti, e, schválené. Zamietnutý 36 za, proti, zdržali sa schválené. 71. Prepačte, 37. 37. Pozmeňte sa návrh 37. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 37. 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 346. 246. Nie, je to odpadáva. 24. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. 248 za, proti, zdržali sa, schválený. 249 za, proti, zdržali sa, schválený. 39 a 251 za, proti, zdržali sa, schválený. A toto odpadáva kompromisný návrh 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Ideme ďalej. 41.2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 254.2. Za? Proti? Zdržali sa? Odpadová. 30 43.2 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa schválený. 257 za, proti, zdržali sa schválený. 258 za, proti, 27, 47, 251 za, proti, zdržali sa, schválený. 48.2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 261 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa, Schválený. Pozmeň sa na vrch 279 za, proti zdržali sa schválený. A teraz hlasovanie unblock. 58, 59, 66, 61, 62. Súhlasíte s hlasovaním en blok? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh číslo 4. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz ideme úplne e, ďalej Dobre, kompromisný návrh. A teraz kompromisný návrh číslo ne, prepáčte, 8, návrh sa 81, 366, 367, 368, 369, 371 a 38 sú identické. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh číslo 6 za proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh 7, za, proti zdržali sa schválený, pozmeniť sa návrh 92, 3 na 93, 9, 5. za, proti zdržali sa schválené, kompromisný návrh 8, za, proti zdržali sa schválený. Kompromisný návrh číslo 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. kompromisný návrh 10, za, proti, zdržali sa schválený kompromisný návrh 11. Ila 11? Nie, o tom sa hlasuje blok. Prepačte, pozmenil sa návrh 12 za, proti, zdržali sa schválený. Júri 49 za, proti, zdržali sa schválený. Trošku ma e, e, e, mete, mm, keď viacerí ľudia hovoria na hlas. Nepočujeme pani predsedničku? A tento na 127.2 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz e, prejdeme na tento návrh. 131, strana 35. Za, proti, zdržali sa, schválený. 455, za, proti, zdržali sa, schválený. 137, za, proti, zdržali sa, schválený. 139, a 459 za, proti, zdržali sa schválení 462 a 400, 462 za, proti, zdržali sa schválení 400, e, to, tento odpadova nie, overíme si, e, kto je za, elektronické, elektronické hlasovanie. Nie. Zamietnutý o jeden hlas eh, viac eh, proti. 141 za, proti, zdržali sa, schválené 142, 43, 145, 146, za, proti, zdržali sa, schválené. Schválené, ďakujem pekne prejdeme cez blok a ideme na kompromisný návrh 14 za, proti, zdržali sa schválený, pozmeňujúci návrh 58 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Myslím si, že to sa zamietne. Áno, zamietli sme to. 15, kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa schválený. A teraz 156.2 Hlasujeme blok 157, 158, 159. Za, proti, zdržali sa, schválený, schválené. 168, 41, 42, 2, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis návrh 16, za, proti, zdržali sa, schválený. 167, za, proti, zdržali sa, schválený. 168, 502, 505 e, e, no, no, za, proti, zdržali sa, schválený 506.2 za, proti, zdržali sa, schválený 507 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý 63 za, proti, zdržali sa, schválený 508 za, zdržali, za proti, zdržali sa schválení. Nie. E, skontrolujme si to. Zamietnutý. 509 a 64 za, proti, zdržali sa, overíme si to. 509 a 62, 64. Schválené. Ospravedlňujem sa, ale môžeme napokon zistiť, aká reč napokon, aké znenie e, prevládne bude mať príjm. Prečo tu máme spolu dva návrhy? je tu rovnaký prístup, rovnaký zámer a obsah a trošku e, iné e, e, znenie, takmer identický, i keď, i keď z lingvistického hľadiska je medzi nimi rozdiel. Môžete túto technickú otázku nastoliť na sekretariate neskôr, ale je to správna poznámka, pretože musíme si overiť pre, predsa len, ktorý variant napokon zostane. Okay. So it's for reasons of public interest or... Takže z dôvodov verejného záujmu. Hej. Ja to ešte zašlem právnikom, lingvistom, aby sa o tom rozhodli. Či tam budú dôvody alebo záležitosti. Také. Ďakujem. Dúfam, že sa to objasní. Sú to dôležité otázky teda hľadiska legislatívneho. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 171, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 505, kto je za, proti, zdržali sa, padá. 516 schválené, 1,7, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 1,73, kto je za, proti, zdržali sa schválené 175, 2, 3, kto je za, proti, zdržali sa schválené 5, 1, 8, kto je za, proti, zdržali sa vypadáva 176, kto je za, proti, zdržali sa schválené 5, 1, 9, za, proti, zdržali sa padám 1, 7, 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválený 178, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 179, kto je za, proti, zdržali sa, schválený 180, skôr preveríme si elektronicky. 179, preverujeme elektronicky 179. Schválené. 180, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 181 za, proti, zdržali sa schválené, 182, kto je za, 182, bod 2, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 183 a 522, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 184, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 185, za, proti, zdržali sa za 186 za 187 2, 3, 4, 2, 3, 5, to je za, proti, zdržali sa schválené. A potom ešte 5, 2, 7, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 5, 2, 8, kto je za, proti, zdržali sa vypadá. 1, 90, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené 1, 9, 1, kto je za, proti, zdržali sa. schválené. Pardon, toto padá. Ten 2, bod 2 0, 67 2 C1 toto je všetko za proti zdržali sa schválené to je za, proti, zdržali sa. Ne, padá, 193, schválené 1, 9, 4 a 5, 2, 3, kto je za, proti, zdržali sa schválené 1, 9, 5 a 5, 3, 3, kto je za, proti, zdržali sa schválené 1, 9, 7, kto je za, proti, zdržali sa schválené 2, 7, 3, blok, hlasujeme en blok, aj 73, 75, 5, 2, 6, to je za, proti, preveríme elektronicky. Schválené. 77, to je za, proti, zdrženie, schválené. 5, 3, 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 198, kto je za, proti, zdržali sa. Padá 199, kto je za, proti, zdržali sa. Padá. A teraz k úvodným ustanoveniam. Môžeme niektoré vziať spolu 1, 2, 3, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené 4, kto je za, proti, zdržali sa. Padá 1 za, proti, zdržali sa. Schválené 2, za, proti, zdržali sa schválené. Juri 5 vypadáva. E, trojka zaproti, zdržali sa schválené. Juri 6, to je kompatibilné a schválené. 2, 200, kto je za proti zdržali sa neschválené. 4, 5 to nehlasujeme. 2, 0, 1, kto je za proti zdržali sa schválené. Návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Júri 8 vypadáva. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Júri 11 a teda, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pardon, padá, opravila sa predsedajúca. Návrh číslo 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 206. Aha, nie. 206. Hej. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. E, 13. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválený. 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 18 to je za, proti, zdržali sa, schválený. 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Juri 16 vypadáva. Pozmeňujúci návrh 2, 3. oh, pardon. Ešte kompromis 23. Za, proti, zdržali sa, schválený. 3, 3 teraz. Kto je za, proti, zdržali sa, vypadáva. Ďalej kompromis 24, za, proti, zdržali sa, schválený 25, za, proti, zdržali sa, schválené Návrh 28 za, proti zdržali sa schválené. 29 za, proti zdržali sa schválené. 30 za, proti zdržali sa schválené. Myslím, že 239 eh, neprejde. alebo vypadáva. Dobre, takže ideme na kompromis 26. To je za, proti, zdržali sa, neprešlo za, teda 22 Jury, to je za, proti, zdržali sa, schválené, teda vypadáva 2, 3, 4, za, proti, zdržali sa, vypadá, padá. Návrh, teda kompromis 27, za, proti, zdržali sa schválené. A tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. Urobíme si ho elektronicky. Schválené 33 za, nikto proti. Takže je tu mandát na to, aby sa mohlo vstúpiť do rokovaní. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ešte nás čaká ďalšie hlasovanie. Ďakujem. 33 Jedna proti, teda jedna, sa, jedna osoba sa zrela, dve boli proti. Tak. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo ozaj veľmi signifikantné, ako veľmi kvalitná práca. A myslím aj tlačové vyhlásenie, alebo vyhlásenie pre tlač môže byť v tomto zmysle veľmi jasné, jednoznačné a zreteľné. Ďalším bodom to je správa Charanzovej e, Fintech. Poprosím vás, pokiaľ to je možné, aby ste sa prestali rozprávať medzi sebou. Um, an Pretože by som chcela uviesť jedno oznámenie k Fintech. I, if I could possibly just have a moment of calm. Môžete sa prosím utešiť. Dnes ráno bola poslaná e-mailová správa e, e, chcem vás upozorniť, že bola odoslaná e-mailová správa všetkým poslancov, ktorých informovala, že boli nesprávne uvedené poznámky ku kompromisnému pozmeňovaciemu návrhu. Pokiaľ by bol tento návrh prijatý alebo zamietnutý v závislosti od e, hlasovania v blokom. Čiže kompromisný pozmeňujúci návrh bude zamietnutý alebo prijatý v závislosti od výsledku hlasovania o bloku návrhov, ku ktorému sa vzťahujú. Ďakujem. E, prvý blok sa týka kompromisu 1 5 a 2. Kto je za, kto je proti? Prijatý. Blok 2 sa týka osmičky, trojky a deviatky. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. 7 padá. Blok 3 sa týka navrhov 6, 7 a 4. Kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý. 15. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý. To je s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Blok 4, to je 13, 10 e, a 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 25 za, proti, zdržali sa prijatí, blok 5 kompromisy 11, 12 a 15 za, proti, zdržali sa. Prijatý. na návrh 36 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Overíme si to elektronicky. 36. Je prijatý. Blok 6, kompromisy 16, 21 a 22 za, proti zdržali sa prijatí. Blok 7, 14, 17 za, proti zdržali sa prijatí. 44 za, proti zdržali sa prijatí. 46 za, proti zdržali sa prijatí. Blok 8, Kompromisy 18, 19 a 24 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 53 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Overíme si to. 53 overujeme. Je prijatý. 55 za, proti, zdržali sa. Prijatý. A teraz záverečné hlasovanie môžeme hlasovať o stanovisku ako celku. A elektronicky hlasujeme, poprosím. Čiže je to prijaté 32 hlasmi, 3, 3 proti, 2, 2 sa zdržali. Výborný výsledok. Skutočne vám odporúčam, aby ste si prečítali túto správu, pretože obsahuje obrovské množstvo uh, položiek a verím, že viacerí ste si to uh, prečítali, ale naozaj bola to veľmi zaslúža, zaslúžna práca. Uh, a teraz k Európskej gigabitovej spoločnosti a 5G. E, López Torres White je autorom správy. E, kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatý. 5 za, proti, zdržali sa prijatý. kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. pozmeňujúci návrh 9 za, a 10 spolu za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 3 za, proti zdržali sa prijatí, 13 e, e, za, proti zdržali sa odpada, 14 e, za, proti zdržali sa odpada, 7 za, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 4 za, proti Kompromis 4. Nevidela som hlasovať socialistov za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmienujúci návrh 26 a 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti. Môžeme si to overiť. Pozmeňujúci návrh 30. Príjme sa. Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh vlastne kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti zdržali sa prijatí. 49 za, proti zdržali sa prijatí. 50 za, proti, overíme si to. Zamieta sa. 52 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa rovnako väčšinou. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa. Ale overíme si 56. -ku. Ďakujem, e, zamieta sa. nie, prepaše, prijíma sa. 56 sa prijíma, 57 za, proti, zdržali sa prijatí, 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 59 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 60 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 62 za, proti zdržali sa. Príjma sa 63 za, proti zdržali sa. Príjma sa. 66 za, proti zdržali sa. Prijatý 68 za, proti zdržali sa. Zamietnutý 70 za, proti zdržali sa. Zamietnutý 71 za, proti zdržali sa. Prijatý 74 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 13 za, proti zdržali sa prijatí, 77 za, proti zdržali sa prijatí, 80 za, proti zdržali sa prijatí, 81 za, proti zdržali sa zamietnutí. 82 za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz hlasujeme o stanovisku ako celku. Záverečné hlasovanie. 32 e, 37 e, k 32, dvaja sa zdržali. Ďakujem. Čiže prijíma sa. OK. Many thanks everyone. Should we just take a few minutes break before... Ďakujem. Urobíme si krátku prestávočku, skôr než pristúpime k ďalšiemu bodu. To bude o Kde 10, e, to, to bude o 9.55. will be starting again at... Začneme o 10.55, eh, pardon, 9.55. Dobre, začíname.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 E, začneme, prosím. <laughs> I probably can't start without the secretariat. Ale chýba nám sekretariat a bez sekretariatu zrejme nebudem môcť začať. Thanks very much. So the next item... E, ďalším bodom nášho programu sú zmluvy e, online a ďalších typoch predaja tovaru. Spravdacom je pán Arimon. Máme pol hodinu na rozpravu, možno aj viac, lebo sme začali trocha skôr. Uh, a hneď by som chcela odozdať slovo Paskalovi Arimonovi, aby predstavil svoj e, návrh. Ďakujem pekne, e, pekne milá Viki. Mm, pokiaľ ide o predaj e, tovarov na európskom trhu, to treba zjednodušiť. Týmto sa snažíme vytvoriť právny priestor, v ktorom spotrebiteľ bude mm, dobre chránený, aby e, e, dobre poznal svoje práva a najlepšie pozná svoje práva zrejme vtedy, keď sú jednoduché, sú pochopiteľné a podľa e, mňa títo pravidlá a práva sú rovnaké, pokiaľ sú rovnaké alebo identické vo všetkých 28 členských štátoch a to by malo viesť k tomu, Eh, aby ľudia, ktorí v súčasnosti nemusia eh, eh, mať dôveru v takýto predaj, aby túto dôveru získali, ponorili sa do toho, aby mohli predávať, kupovať. Takto vyzerá v dokonalom svete. A ďalší e, svet spočíval v 411 pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené, tomuto aktu. V prvom rade ďakujem e, e, kolegom, ktorí sa aktívne zúčastnili e, týchto diskusí, a to nie len ústne, ale tým, že predložili svoje pozmenujúce návrhy. Považujem to za veľmi konstruktívny príspevok. Takisto sa domnievam, že musíme primerane rátať s tým, že na konci tohto procesu parlament sa bude môcť vedriť e, jednoznačne a presvedčivo. E, totiž rada sa tým vôbec nezapodevala a preto považujem za veľmi dôležité, aby náš parlament e, získal dobrý návrh, aby vyslal presvedčivý signál, aby sme mohli vstúpiť do diskusí s radou aby aj rada eh, si uvedomila, že všetko, čo definujeme na digitálnom eh, eh, vnútornom trhu, je dôležité, aby sme ho tvorili. Nestačí iba kázať o tom v nedelu, to treba reálne implementovať. A preto je veľmi dôležité jednoznačné stanovisko Európskeho parlamentu a z hľadiska Mm, tých, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, aj z môjho hľadiska je dôležité, aby sme e, zachovali e, potrebnú flexibilitu, otvorenosť, aby sme vedeli dospieť e, k priateľným kompromisom. Treba dosiahnuť rovnováhu medzi dobrou ochranu spotrebiteľov a riešením, ktoré bude pragmatické z hľadiska menších obchodníkov. O to ide v návrhoch na kompromis. E, e, som sa vždy vyjadroval za e, jednoduché, jasné pravidla. To som sformulovala v predchádzajúcej správe. To navrhujem aj v vlastných pozmenujúcich návrhoch, tak, som, tom, tak som to zadefinoval. A úlohou spravodajcu je sa snažiť o E, e, e, konzultácií so všetkými zainteresovanými s podnikovou sférou a mm, zistím, že hlavnou myšlienkou všetkých mojich spolubesedníkov bolo, že treba zabezpečiť maximálnu harmonizáciu v tom zmysle, že mali by sme E, stanoviť také hodnoty, ktoré by e, zabezpečovali e, ochranu spotrebiteľa, alebo či už sme hovorili o spotrebiteľoch alebo zväzoch výrobcov, všetci zdôraznili potrebu jednoduchosti a, a všet, o to, aby všetkých 35 e, situácií, e, ktoré sa vyskytujú v prípade predaj online, a aby to bolo maximálne zjednodušené. To bolo hlavnou nosnou myšlienkou a som sa snažil konstruktívne pristupovať k rokovaniu o dosiahnutí e, kompromisu. Teším sa, že mali sme, ale budeme mať prvú schôdzu tieňových spravodajcov budeme e, konstruktívne e, o tom diskutovať a nájdeme dobré e, kompromisy. A to je dôležité nie len pre tento akt, ale aj ďalšie následné akty. Mám na mysli súbežné akty, ktoré netreba bola oddelovať, ale boli oddelené, či už ide o digitálny obsah, to je záležitosť kolegyne Tun, E, ktorou sa zapodíva vo svojej správe. Myslím si, že to by malo e, zjednodušiť našu činnosť. E, všetky tieto jednotlivé akty by sme nemali vnímať oddelenie, mali by sme nájsť zodpovedné riešenie. Takže veľmi pekne ďakujem za konstruktívnu spoluprácu a dúfam, že budeme rovnako konstruktívne pokračuje v tom aj do budúcnosti. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Uh v mene e, socialistov a demokratov by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za doterajšiu diskusiu a za jeho ochotu vypočuť si široké spektrum názorov zainteresovaných strán a prejavil flexibilitu. Máme pred sebou totiž veľkú výzvu, pretože rada ani zďaleka tento návrh nepodporila a musíme byť veľmi tvoriví, ak má parlament predložiť taký návrh, ktorý ktorý, pres, ktorý ďalej posunie e, tieto veci s cieľom dosiahnuť pozitívny výsledok. Pokiaľ ide o našu skupinu, hoci e, súhlasíme s tým, že harmonizácia, pokiaľ je dobrá, je správnou cestou, nemalo by sa to diať na, za cenu e, straty vysokej ochrany spotrebiteľov, pretože túto veľmi podporujeme. Do istej miery v tomto zmysle s Paskalom, e, nesúhlasím. My si totiž neželáme taký právny právny rámec, ktorý by nebol jednoduchý, e, jednoznačný a nezaručil by právnu istotu. Ale na druhej strane záruka vysokej ochrany e, spotrebiteľov to je e, vec, ktorá je najdôležitejšia pre zmluvu, ako aj pre tento výbor. Čiže my musíme zohľadniť najrôznejšie prístupy. Neexistuje jediný harmonizovaný prístup. My totiž v tejto etape musíme Ehm, ehm, prejaviť istý nesúhlas s tým, že nebol dostatočne vykonaný prieskum vplyvov, hodnotenie vplyvov a sú veľmi veľké rozdiely medzi tým, do aké miery sú pokryté online nákupy e, tovaru a iné typy kúpy tovaru. Myslím si, že toto nebolo dostatočne zohľadnené v správe a preto v tejto etape nemôžeme absolútne podporiť e, prístup absolútnej harmonizácie. To však neznamená, že nepríjmame veľmi konštruktívny prístup a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu s tebou a verím, že aj ostatní kolegovia sa k tomu vyjadria. A záverom, pokiaľ nám ide o také riešenie, ktoré by bolo uplatniteľné v celej Európe a na ktorom by sa dohodla rada a všetky ostatné subjekty, je potrebné, aby sme sme zohľadnili rôzne právne tradície a systémy v jednotlivých členských štátoch a napriek tomu dosiahli celoeurópsky výsledok, lebo len takýmto spôsobom dosiahneme to, čo nám ide. Ďakujem všetkým. Tá diskusia doteraz bola mimoriadne dôležitá, zaujímavá tak s predstaviteľmi odvetvia, ako aj so všetkými ďalšími subjektami. Ten e, proces bol veľmi produktívny. Thank you very much, Vicky. Um... Ďakujem, Vicky. E, z všetkých týchto pozmeňujúcich návrhov e, vyplýva, že e, my v podstate sa zdá, že my sme všetci spokojní s prácou, ktorú tu Um, um, predložil uh, Arimon, ale pokiaľ uh, ide tu o širokú škálu uh, stanovisk a pozmejúcich návrhov. Ja by som sa chcela vyjadriť niektorým z nich, napríklad pokiaľ ide o um, dobu, do ktorej musia spotrebitelia nahlasovať defekty vo výrobkoch. Je to veľmi dôležité, pretože my chceme aby spotrebitelia poznali svoje práva. a aby v prípade nejakých chybných výrobkov mohli ďalej konať. Niekedy by to mohlo znamenať aj osobné ohrozenie zdravia e, spotrebiteľov, čiže toto je e, takisto veľmi dôležitý dôvod preto, aby sme o tejto lehote viac hovorili. Takisto, pokiaľ ide o e, malé chyby a názor, že by to, toto nemalo spadať e, do pôsobnosti tejto smernice, podporujeme. Je tu aj nový článok, pokiaľ ide o, e, pre, pre, prenesenie dôkazného bremena. Toto je oveľa jednoznačnejšie, než tomu bolo v pôvodnom návrhu komisie. Prenesenie dôkazného bremena to je Ehm, takisto, o čom hovorí spravodajca, navrhuje 6-mesačnú e, lehotu. Ja som e, predložila pozmeňujúci návrh na e, predlženie tejto lehoty na jeden rok. Čiže toto je kompromis medzi tým, čo navrhla komisia a to, čo na, tým, čo navrhujeme my. Takisto som predložila viaceré ďalšie pozmeňujúce návrhy týkajúce sa také situácie, keď jeden prostriedok nápravy môže byť neumerný, e, pokiaľ ide o účinky na maloobchodníka. Je potrebné, aby sme jasne uviedli, že neočakávame od maloobchodníkov, obchodníkov, že e, e, E, poskytnú peňažnú nápravu v prípade, že to nie je e, na mieste. E, napríklad pokiaľ ide o tovar z druhej ruky, Veľmi dôležité je stanoviť osobitný súbor pravidel pre tento typ tovaru. A preto som za to, aby sa skrátila záručná doba, ale nikdy by nemala byť kratšia než 12 mesiacov. Ďakujem. Kaja Kalas. Kaja Karas. Ďakujem. Naša politická skupina nepredložila eh, eh, väčší počet pozmeňujúcich návrhov, pretože podporujeme stanovisko spravodajcu. Taktiež sme za to, aby do rozsahu pôsobnosti legislatívy sa dostal offline ktorým sa zrušuje nariadenie 94, e, ale podporujeme harmonizáciu. Bez harmonizácie to nemá zmysel. Máme 28 e, súborov rôznych úprav a práve preto podniky ani nepredávajú hranične v režime online. Domnievame sa, že nakoľko komisia sa zaviazala, že proskytne e, údaje prostredníctvom legislatívneho procesu, musí nám povedať, ako e, sa to odlišuje v porovnaní so smernicou 1991 e, v prípade minimálnej harmonizácie. Vo väčšine prípadov spotrebitelia chcú e, mať možnosť opravy svojich produktov, avšak po, ak po, v prípade, že tovar po jednej oprave nefunguje, mali by mať právo na ukončenie zmluvy a chceme e, e, stimulovať dlhšiu mm, mm, dobu mm, fungovania, to treba e, zabezpečiť, treba zaistiť tieto otázky pri uzatvorení zmluvy vrátenie prostriedkov e, e, e, musí nastať potom, ako predajca získa späť svoj tovar, aby nedokázala k časov medzery. Pokiaľ ide o vnorený digitálny obsah, musíme hľadať spoločné riešenie z úpravou digitálneho obsahu, ale treba zaistiť, aby spotrebiteľ vždy mal zmluvu s predajcom, aby to nemusel e, riešiť a zistovať, kto e, e, je poskytovateľom digitálneho obsahu. Pokiaľ ide o dve obdobia, v súvislosti s záručnou lehotou a prenosom dôkazovej, dôkazového brenu vo väčšine prípadov e, e, e, je obdobie na prenos bremena je 6 mesiacov a 2 roky pre mm, záručnú lehotu. Výsledky refitu nepreukázali, že je tu dôvod na zmenu týchto lehôd E, spranutím na primerné správanie e, sa spotrebiteľov. Spotrebiteľa vedia, že je tu 6-mesečná dvojročná lehota a príslušným spôsobom sa aj správajú. To znamená, e, že v krajinách, kde tieto lehoty sú dlhšie, môžu to využiť. Ale ako už som uvedla, bez harmonizácie tento akt nemá zmysel, takže budeme sa snažiť spolu s kolegami dosiahnuť rozumný kompromis. Denis Dion je prítomný, Pascal Marko Zula. Marko, ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ, ďakujem teda pánovi spravodajcovi. E, hneď úvodom eh, poviem, že súhlasíme s týmto prístupom že treba prehodnotiť smernicu z roku 99. Tento prístup je ambiciózny, avšak potrebný, ak chceme dosiahnuť príslušné výsledky. Ak sa podrobne pozrieme na správu, zistíme, že naša úloha nepochybne spočíva v tom, aby sme vytvorili jednoznačné e, e, e, jednoznačnú, jednoduchú úpravu, aby sme zvýšili dôveru spotrebiteľov aby sme stimulovali používania e, onlineového obchodovania. Domnievame sa, že minimálna záruka trvaním 2 roky je e, veľmi dobrý. Dúfam, že sa nám podarí vypracovať aj e, kompromisné riešenie v tomto smere. Chceli by sme upriamiť pozornosť e, e, úprave fungovania drobných e, malobchodníkov. V súčasnosti takýto drobný malobchodné predajne sú v nevýhode v porovnaní s veľkopredajom. Ak máme menší obchod, ktorý bude ponúkať dvojročnú záruku v prípade predaja spotrebiteľom počítačov, totiž ak pred uplynutím E, dvoch rokom, ale po uplynutí jedného e, e, roku záruky výrobcu sa výrobok pokází. malý obchod zoberie na seba to bremeno, aby zabezpečil ochranu konečného spotrebiteľa. A to znamená určitú nerovnováhu v prístupe. To znamená trest e, pre takého malého predajcu. To znamená, že obchodná záruka zo strany výrobcu musí byť e, e, rovnakého trvania, ako aj upravená zákonom záruka pre spotrebiteľa. Vieme, že to sa upravuje na vnútroštátnom základe, ale domnievame sa, že takýto prístup je nevyhnutný, ak chceme zabezpečiť aj väčšie záruky pre drobných predajcov, ale zároveň zvýšiť dôveru spotrebiteľov, pokiaľ ide o predaj online. Takisto e, sme za to, aby sa e, otvorila diskusia o zodpovednosti výrobcov v prípade e, výrobných chýb. A to je tiež zamerané na podporu drobných predajcov Takisto sa domnievame, že treba eh, stimulovať eh, férový prístup, pokiaľ ide o celú hierarchiu nápravných, opravných prostriedkov a chceme podporiť obehové hospodárstvo, treba zaistiť eh, najprv možnosť opravy a až neskôr náhrady chybného výrobku. ale zároveň to musí znamenať priateľné náklady pre e, poskytovateľov takýchto služieb a primeranú časovú lehotu z hľadiska spotrebiteľa. Ďakujeme pekne. E, kolega Gra... Kolegyne Grappini. Ďakujem pekne, Vicky. Chcem tiež zablahoželať spravodajcovi a aj spoluspravodajcom. Teda je to aj zložitá, zložitý materiál a teraz, keď eh, hovorím aj na adresu komisie, nemali by sme veci komplikovať. Význam eh, tohoto materiálu, tejto návrhu smernice je jednoznačný. Hovor ďalej, kolegyňa, vyzýva pani predsedajúca. Mám zapakovať? V poriadku. Ešte raz. Chcem zablahoželať obom spravdajcom. Teraz už funguje ten systém? Pýta sa rečnička. No, ja som predložila viacero pozmeňujúcich návrhov, prediskutovala som ich aj z Lucy a keď sa zamyslíme nad niečím novým, novým nariadením predovšetkým, tak myslím, že by sme nemali príliš veci komplikovať. Význam smernice je ochrana spotrebiteľa pri kúpe tovaru online. A čo sú tie červené čiary pre mňa? Kam už ďalej nemôžeme ísť? Ide o garanciu toho, že produkty budú skutočné a že sa dodajú v patričnej, rozumnej časovej lehote. A myslím, že vo všetkých členských štátoch by mali platiť rovnaké záruky a predpoklad toho, že sa nebude, nebudú splňať tieto podmienky, alebo proste aj z hľadiska opravných prostriedkov mali by sa uplatňovať vo všetkých štátoch rovnaké podmienky. A určite by spotrebiteľ mal mať priestor na opravné prostriedky. Myslím, že tento návrh smernice by mal prispieť k tomu, že sa zabezpečí spravodlivý obchod, alebo spravodlivé obchodné podmienky budú zabezpečené pre všetkých. Prečo by sme mali potom, ak to nebude platiť, tak na čo nám je vnútorný trh, keď v jednotlivých členských štátoch budú uplatňované rozdielne e, opravné prostriedky. Takže na jednej strane teda musíme e, si stanoviť smer, kde sa budeme uberať a po druhé je tam proste aj to, aké pravidlá stanoviť pre producentov. Máme určite veľmi jasné opatrenia, ktoré sa budú týkať ochrany spotrebiteľa, predovšetkým pokiaľ ide o obchodovanie online. Myslím, verím, že sa dopracujeme ku konsenzu. má Gepard. Ja, tak... Ďakujem veľmi pekne Ďakujem pekne, Pascal, za dobrú spoluprácu. Spolupracujeme a snažíme sa zabezpečiť, aby neboli žiadne prekrývanie medzi dvomi právnymi textmi a tam, pokiaľ je to možné, kde sú nutné e, také E, prekryvania, aby bolo jasné, čo platí v prípade e, predaja online alebo digitálneho obsahu. To je dobrá vec a myslím si, že sme sa videli správnou cestou. A kde máme e, nerovnaké rozdiely, to je v záležitosti stupne harmonizácie a výšky ochrany spotrebiteľa, čo s tým súvisí. Tu musím jednoznačne povedať, nemám nič proti E, e, e, vyššej miere harmonizácie, dokonca to podporujem, nesmie to však ísť na úkor ochrany spotrebiteľov v členských štátoch. Vždy to sme tvrdili v našej politickej skupine. Tu je navrh, aby sme záručnú lehotu znižili na jeden rok ale v európskej legislatíve, spoločnej legislatíve hovoríme minimálne o dvoch rokoch. To by znamenalo e, zhoršenie vo všetkých členských štátoch. Nie, to som nechcela povedať. Som hovorila o e, prenose e, dôkazného bremena lebo v súčasnosti to je 6 mesiacov a to by sa zvyšilo na 1 rok. To znamená, že som to nesprávne pochopila, ospravedlňujem sa, pretože v tomto prípade to bola skutočná eh, katastrofa. Ale pokiaľ ide o návrh komisie a návrh Pascala, by mohlo znamenať zhoršenie eh, eh, právnej situácie v členských štátoch a to by sme neakceptovali. Aby som uvedla príklady, vo Francúzsku alebo v Belgicku máme osobitnú úpravu, pokiaľ ide o tzv. kazítko. Ehm, pokiaľ ide o ostatné členské štáty, ehm, to by ehm, bolo dobré, aby v týchto štátoch sa to mohlo zachovať. Alebo vo Francúzsku nie, máme rozdiel medzi premlčacou lehotou a záručnou lehotou. Alebo v anglickom, v Británii E, e, ide o takúto možnosť, o čom hovorila kolegyne e, Gratini, spotrebiteľ môže pri takejto chybe žiadať vrátenie prostriedkov. Ak by sme sa videli toto cesto, sme spochopnili práva spotrebiteľov v členských štátoch. A pokiaľ chceme e, e, e, zabezpečiť harmonizáciu, musíme prevziať buď takúto ochranu v členských štátoch, aby sa to nezhoršilo, prípadne snažiť sa o postupné zvýšovanie tejto ochrany. A druhá poznámka, ktorú považujem za veľmi dôležitú a mám to vo svojom pozmeňujúcom návrhu, a mali by sme sa snažiť byť inovat aktívny aj v otázkach e, pravidel e, úpravy a bolo by dobré, že e, aby tie úlohy, ktoré sme zadali do štúdie, pokiaľ ide o životnosť výrobkov, aby sme to tiež riešili cestou harmonizácie. Andrej Šváb. Ďakujem veľmi pekne, Viki. Ďakujem takisto za možnosť viedriť sa k tomu. Domnievam sa, že návrh e, Pascala Arimonu mm, mm, je dobre vyvažený, je konstruktívny a otvorený, ale najmä je veľmi proeurópsky. E, problém, ktorému čelíme, E, nie spočíval v tom, aby sme ľudí e, spochybnili e, vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. O, o tomto v tejto sále nediskutujeme vôbec. Otázka znie, čo by sme mali urobiť, aby sme umožnili všetkým občanom v Európe mať rovnakú ponuku tovarov a služieb. A súhlasím s tým, že v Nemecku nemám s tým skutočne problém. Čiže nie je to nemecký problém, to je problém všetkých krajín východnej Európy. Sťažujú sa a oprávnene sa sťažujú, že sú eh, odstavení od eh, eh, veľkého množstva tovarov a služieb. A preto v skutku vítam váš návrh, keď ste povedali, že budeme veľmi konstruktívni, ale Lucie, v tomto zmyle chcem sa opýtať, v čom tkvie váš názor? E, občania e, e, východnej Európy nemajú žiadne výhody na základe vašej predstavy o ochrane spotrebiteľov. Výsledkom toho je to, že nemajú prístup k továrom a službám. A tento problém treba riešiť. Neexistuje žiadne zázračné riešenie. Všetko musí byť konkrétne a domnievam sa, že, že návrh Pascala E, ktorý navýšuje lehotu e, na dôkazné bremeno e, na jeden rok, je ten nástroj, ktorý zabezpečí vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa, keď do toho zapojíme výrobcov a zároveň to môžeme zosúľadiť a to, čo je k dispozícii vo Francúzsku, v ďalších západných krajinách, bude k, dostať, k dostaniu aj e, na východe Európy. Začalo sa to v zača- e, začiatkom roku 2000. Argumenty sú častokrát skryté a chápem, že krajiny, kde konkrétne pravidla sa zmenia, možno, že nebudú e, sa z toho tešiť, ale musíme mať na zreteli záujmy celej Európskej únie a nie treba priklad, predkladať nástroje určené pre ten, ktorý štát. E, ak sa pozrieme na Českú úpravu, v niektorých oblastiach zistíme e, e, E, určité zlepšenia, možno že príliš e, veľké, ale v niektorých oblastiach určité zhoršenie, ale v konečnom dôsledku to bude na prospech všetkých spotrebiteľov. A bolo by som rada, keby ľudia, ktorí sú proti e, Paskalovým návrhom, sa vedeli, čo navrhujú vylepšiť v návrhu, teda aby sa to neuberalo smerom plnej harmonizácie. Sme konstruktívni, ide nám o výsledky a už 15 rokov nemáme žiadne výsledky, takže mali by sme sa snažiť lepšie, prípadne to úplne vynechať. Ak by sme mali doplniť, tak ďakujem, chcem poďakovať Paskalovi za jeho prácu a za jeho zaangažovanosť. Naozaj musíme hľadiť aj na to, že jeho postoj je veľmi praktický a rozumný a to, čo navrhuje, je zrealizovateľné a teda jeho návrh je v rámci, ktorý sa dá uskutočniť. A na začiatku tiež povedal niečo o dôvere. A k tomu by som sa rada ešte vrátila. Spotrebitelia nebudú mať z jednotného trhu žiaden prospech, ak e, proste nebude existovať dôvera na úrovni obchodu. V tom smysle, že keď sa budú predávať e, tovary a služby 500 miliónom e, spotrebiteľov, že v podstate tu bude existovať možnosť aj pre profit z celého tohoto veľkého trhu. A toto je skutočná služba občanom, aby mali prístup k tomuto. A to chcem zdôrazniť taktiež. Tu nezavádzame nejaký zmetok, ale hovoríme o spotrebiteľských zákonoch v tom zmysle, ako už bolo naznačené, že ide o ochranu spotrebiteľa a o nej teda hovoríme a zároveň ale obmedzujeme prístup spotrebiteľom spotrebiteľov ku rôznym tovarom. Takže e, Dôležité je uvedomiť si, že spotrebitelia aj predajcovia žijú v tom istom svete. To si treba uvedomiť. Ak to si neuvedomím, potom nemá zmysel hovoriť o jednotnom trhu. Ďakujem. Takže Pascal, sú tu tie pozmeňujúce návrhy. A rád by, som sa, rád by som sa vrátil k tej minimálnej harmonizácii. Áno, je to veľmi široký obraz. Áno. Vašim záujmom je rozšíriť možnosti nákupu online pre spotrebiteľov. A vieme, že ľudia sú celkom radi, keď môžu nakupovať a predávať online na úrovni e-commerce. Ale môže tu existovať aj právo krátkodobé odmietnúť. Hej, povedzme, ľudia ak majú tieto možnosti aspoň krátkodobo odmietať, tak potom, keď toto nebude existovať u ľudí, od, po vyskúšaní tovaru odmietnúť ho nejakej časovej, krátkej časovej hlote, ak toto sa zruší, tak ľudia sa vrátia zrejme do kamenných obchodov radšej. Takže ide o to, aby toto bolo zachované, toto právo a toto určite nezabráni E, tým ostatným veciam, ktoré tu Andrea spomína aj v súvislosti so spotrebiteľmi vo východnej Európe. A dôležité je zachovať tú dôveru, aby teda spotrebitelia mali zachované práva, na ktoré sú už zvyknuté, zvyknutí. Ak napríklad, teda o tomto hovoríme v súvislosti s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi, napríklad životnosť tovaru, ak všetkým spotrebiteľom povieme, že po dvoch rokoch už nemôžete e, reklamovať nejaký výrobok, pokiaľ bude vadný. Hej, to ide úplne proti tomu e, zmyslu, o čom sme hovorili včera. Teda, keď spotrebitelia očakávajú, že tá záruka bude, alebo ten tovar bude e, mať dlhšiu životnosť, nielen tie dva roky. Hej. Toto sú veci, ktoré sa týkajú niektorých pozmeňujúcich návrhov. Ja viem, ešte je tu ešte sa tu hlasí Lucy o slovo. Áno, áno. Chcem reagovať na Andreasa a ďakujem, že sa môžem k tomu vyjadriť. Teda. Myslím, teda, ja myslím, že je tu mnoho vítaných aspektov v tom, čo prezentuje Pascal a je napríklad e, veľmi otvorený ohľadne tej témy skrytých závad. Takže mm, sme pripravení o tomto diskutovať a hľadať také riešenia, ktoré budú v prospech všetkých členských štátov. Ale v mnohých členských štátoch, aj v Nemecku dokonca, nie sú si e, spotrebitelia často vedomi toho, aké majú práva. A potom je ťažké presadzovať toto právo v praxi. Tento parlament e, tiež sa dostal do slepej uličky, pokiaľ ide o e, kolektívne alebo hromadné odškodnenia a presadzovanie práv spotrebiteľov. Takže ešte sme na dlhej, tam čaká nás dlhá cesta, kým e, sa dopracujeme k tomu, že sa v reali- budú v praxi realizovať všetky tie práva, na ktoré spotrebitelia teda právo majú. Hovoríme tu pre všetkým o cezhraničných aktivitách v obchode. Toto je ozaj veľmi významná téma. Tam nejde len o rozšírenie pôsobnosti. Samozrejme, nehovorím, že náš postoj je negatívny. Chceme sa do toho všetkého pozitívne zaangažovať a ďakujem za túto možnosť. Pascal Arimov má slovo. Ďakujem za slovo. A Ďakujem aj za túto veľmi konštruktívnu rozpravu, ktorú sme dnes mali. A nadviežem na to, čo povedala kolegyňa Kalas. Buď získame maximálny stupeň harmonizácie alebo neurobíme nič. Ak to teda nedosiahneme, tak by sme mali nechať tú smernicu 99 tak, ako je. A v podstate budeme mať v jednotlivých členských štátoch značne odlišnú právnu situáciu potom. A maloobchodníci by určite týmto boli postihnutí, a potom tam budú nejaké monopolné organizácie ako Google, Amazon a tak ďalej. Oni budú určovať podmienky na trhu. Hej. Ale ak chceme, aby aj obchodníci mohli úspešne sa zakomponovať do tohto digitálneho trhu, tak musíme zabezpečiť tie najdôležitejšie aspekty týchto právnych záležitosti, aby tie boli zharmonizované. A potom, keď bude vládnuť atmosféra dôvery, tak sa všetci budú môcť zapojiť do takéhoto obchodovania. A všetko bude e, na báze spravodlivých podmienok. A určite je dôležité, aby ponuka na trhu nebola určovaná dvoma alebo troma monopolmi. A mali by sme byť schopní vidieť aj to, aké alebo ktoré práva spotrebiteľov treba harmonizovať a ktoré nie. Neviem, že by sme nemali. Respektíve treba vedieť presne, kedy dať členskému štátu priestor, aby si vytvoril svoje vlastné pravidlá a zákony. Napríklad pokiaľ ide o tie skryté závady, tieto už existujú, nejaké zákony v tomto smysle treba vo Francúzsku a v niektorých ďalších krajinách, alebo pokiaľ ide o e, aj vypršanie tej nadvezujúcej doby záruky. Myslím, že v tomto smere každý štát si môže treba zúčiť svoje pravidla, ale biznis modely e, predajcov e, proste momentálne stanovujú povedzme jeden alebo dva mesiace na možnosť vrátenia tovaru. Um, okrem toho, jedna vec, ktorú často hovoria socialisti, že nechcú, aby tu existovala nejaká právna hierarchia, ktorá sa bude presadzovať na adresu obchodníkov, aby Ehm, sa to týkalo aj vytvorenia náležitých podmienok pre e, opravu vadných e, produktov. Proste treba zabezpečiť to, aby životnosť produktov bola v súlade e, s danou myšlienkou. Myslím, že môžeme dosiahnuť kompromis a súhlasím aj s koordinátorom, že toto je otázka, či nakoniec chceme mať taký trh, ktorý bude zharmonizovaný na základe tých spoločných základných bodov na jednej strane a na druhej strane, že sa zohľadnia aj aspekty hospodárskej súťaže na trhu. Takže jednak chceme zvýšiť úroveň spotrebiteľských práv a proste nemôžeme veci nechať len tak, ako sú teraz. Ďakujem. Dovolte mi v krátkosti dve pripomienky za Európsku komisiu. Viacerí poslanci hovorili o tom, že e, určite treba brať do úvahy, že pán Arimond je tu spravodajcom a pán Altira za výbor Júri a tiež ide o rozšírenie pôsobnosti smernice o nákupoch online a predaj online. Už sme sa stretli povedzme aj s tým e, dodavateľom, ktorý bude pripravovať podklady a budeme potom hodno- e, informovať parlament o tejto dopatovej štúdii. Ďalší aspekt je politický a pani Gephardt to v podstate zhrnula do jednej vety. Sú tu dve veci, ktoré navzájom súvisia jednak úroveň ochrany spotrebiteľa jednak a na druhej strane úroveň harmonizácie. A oboje je navzájom veľmi prepojené. Jedna všeobecná pripomienka. A potom ešte e, niečo konkrétnejšieho a k tomu nájdeme riešenie. Tá všeobecná eh, pripomienka je takáto. Ide tu o dve pridané hodnoty. Jednak pre Európu ako celok. Hej? Jednak sa dosiahne plná harmonizácia a potom to pomôže predávať produkty eh, v rámci celej únie a navyše sa zvýši aj úroveň ochrany spotrebiteľa. A je to proste eh, sa to viaže na smernicu 90, 99. Tak už, e, už sú povedzme aj také štáty, kde e, sú tie podmienky prísnejšie, než sa uvádzajú v tejto smernici. A teraz ešte potrebujeme tú smernicu, aby sme zvyšili úroveň ochrany spotrebiteľa v tých členských štátoch, ktoré nemajú zatiaľ ešte e, tú úroveň ochrany takú, aká je stanovená v smernici. Takže v podstate toto sú tie dve pridané hodnoty. Ako sa tam ale dostaneme? To je náročná otázka. Myslím, že čo musíme urobiť, je, a pomôžem si príkladom, a to je hierarchia opravných prostriedkov. E, myslím, že sa musíme dostať von, e, nájsť cestu z tejto dilemy. V podstate ide o dve riešenia. A povedzme sa, ne, nevieme zhodnúť, takže musíme nájsť nejakú cestu, zlatú strednú cestu. V rade existuje veľmi seriózna práca v tomto a zdá sa, že už sme, sme v cieľovej rovinke, a predsedníctvo to pripravuje, že na rade v júni už sa dopracujeme ku kompromisu. A prístup k kompromisu je nasledovný. Nebude sa hovoriť, že tam bude nejaká buď tá hierarchia alebo voľný výber a nebude žiadne tretie možné riešenie, ale že tieto dva postoje sa budú zbližovať. A záleží tu na tom, a toto spomínali aj poslanci, s tým, že E, spotrebiteľ môže v podstate skončiť e, platnosť zmluvy e, s predajcom. A existujú dve možné cesty. Jednak sa povie, že ak spotrebiteľ urobil opravu a potom sa znova objaví porucha, a povedzme, či to bude už tá, alebo tá rovnaká chyba, alebo iná chyba, má právo ukončiť mluvu s predajcom. A možno existujú aj nejaké okolnosti v danom prípade, ktoré pre spotrebiteľa budú dosť ťažké, aby vôbec akceptoval, že, sa bude, že bude mať vôbec záujem o opravu daného produktu alebo proste stratí, e, za, stratí dôveru daného predajcu tak potom by mal za takýchto okolností mal mať možnosť ukončiť e, zmluvný vzťah. A e, veľmi radi s vami budeme spolupracovať, aby sa toto dosiahlo. Ďakujem. Nakoniec e, je to, náš výbor má aj samotné tieto aspekty v názve. Takže obávam sa, že už troška sme prekročili čas, ale myslím, že to bolo na prospech celkovej rozpravy. A ďalší bod nebude franchising, ale je to návrh e, nariadenia o geografickom blokovaní spravodajkyňu pani Róza Grafin von Hohenstein. Ďakujem, Vicky. So here, um... Veľmi pekne ďakujem za všetky pozmeňujúce návrhy. A takisto ďakujem za zaujímavú a užitočnú výmenu názorov s tieňovými spravodajcami. Týmto som minulý týždeň poslala prvý návrh, respektíve prvú časť návrhu kompromisov. Tieto sa vzťahujú na väčšinu textu a rozhodne sa vzťahujú, teda tie veci, o ktorých sme najviac hovorili, najviac to je e, rozhodné právo a obsah, ktorý je chránený autorskými právami. Teraz by som chcela hovoriť hlavne o kompromisoch, ktorý, ktoré sa týkajú výmeny názorov s výbormi a s, s tieňovými spravodajcami. Um, E, pôsobnosť e, tohto dokumentu sa, e, sa snaží, sa vzťahuje na spotrebiteľov s tým, aby im príliš nekomplikovala uplatňovanie. Ide hlavne o článok 20 smernice o službách, ale poskytuje dodatočné nástroje na to, aby sa mohla riešiť neodôvodnená diskriminácia spotrebiteľov. V spolupráci s právnou službou sme predložili znenie, ktorého cieľom je spresniť vzťah s tou smernicou, o ktorou sme hovorili, to znamená 999-2004, e, e, to je e, smernica o kúpnych zmluvách a smernica o právach spotrebiteľoch spotrebiteľov. Prihľada sa aj na najnovšie rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ale v žiadnom e, smere sa nemenia tieto dve smernice. Čiže to by som zdôraznila. Tieto dve smernice sa nemenia, ale berie sa do úvahy najnovší rozsudok e, Európskeho súdneho dvora bola dosiahnutá dohoda v tom, že blokovanie obmedzeného prístupu k webovým stránkam z dôvodu e, sídla alebo dočasného bydliska, to by sa malo zakázať. Na tom sme sa viac menej dohodli, ale hlavná sporná otázka sa týka toho, že pokiaľ, je presmerovan, pokiaľ dochádza k presmerovaniu, tak e, spotrebitelia musia k tomu dať výslovný súhlas. Vieme, že e, teraz tomu tak nie je a toto nie je riešenie, ktoré e, by som ja osobne preperovala, ale predkladáme taký pozmeňujúci návrh, aby vysvetlenie obchodníka bolo dostatočné. Ale e, veríme teda, že budeme schopní aj v tomto smere dosiahnuť kompromis, čo by malo uľahčiť našu prácu aj na ďalších častiach tohto textu. Podporujem návrhy, ktoré ste viacerí predložili a to, že že výslovný súhlas s presmerovaním je, by mal byť skutočne povinný ale mal by ho poskytnúť e, spotrebiteľ iba raz, aby neboli spotrebitelia príliš zaťažení popapmi, ktoré ich opätovne žiadajú o súhlas. A pokiaľ ide o preskúmanie, to je článok 9. My vyzývame, aby sa urobila dôkladná analýza týchto piatich sektorov. Audiovizuálny, finančný, dopravný, elektronická komunikácia a zdravotnícke služby. E, viem, že pre niektorých z vás to môže byť príliš veľa, pre iných to zase nie je dostatočne ambiciozne, je to e, príliš obmedzené, pretože viacerí z vás by ste chceli, aby audiovizuálny sektor aj doprava boli zahrnutí do tejto správy už teraz, ale dúfam, že sa nám podarí akceptovať tento kompromis a že e, sa dohodneme na tom, že budeme čakať ešte niekoľko rokov na to, aby komisia vykonala dôkladnú analýzu preto by sme sa mali dohodnúť na tom, aby sa neurobili nejaké úrach, urychlené či e, e, predčasné rozhodnutia. A pokiaľ ide o obsah chránený autorskými právami, toto predstavuje malý kroček vpred. Predpokladám, že pozmeňujúce návrhy predložené viacerými uh, E, poslancami, e, hovorili, ktoré hovorili o autorských právach. Hovorí sa, že e, poskytovateľia by mali mať autorské práva na všetky relevantné územia. V diskusii s IMKO a s tieňovými spravodajcami sme o tom hovorili a som veľmi rada, že v diskusiách s výborom Júri E, Juri má v tomto smere s nami zdieľané kompetencie. E, Tie diskusie išli rovnakým smerom. Dúfam, že väčšina z vás bude za to, aby sme tu zahrnuli aj tento neaudiovizuálny obsah chránený autorskými právami. V tomto smere boli ešte nejaké nedorozumenia v rámci výboru IMCO. My nezasahujeme žiadnym spôsobom do existujúcich pravidiel upravujúcich autorské práva. Hovoríme len to, že digitálny, neaudiovizuálny digitálny obsah vzhľadom na absenciu autorských práv je dôvodom, oprávneným dôvodom na geoblokovanie. Čiže eh, ale my nehovoríme o tých dôvodoch na geoblokovanie, ktoré nesúvisia s autorskými právami. A napokon, pokiaľ ide o rozhodné e, právo a Rím 1, chcela by som vás uistiť, že ten e, návrh, ktorý ja, ktorý ja prekladám, zahrňa e, Rím 1 a poskytuje väčšiu, teda je to jednoznačnejšie alebo ľahšie pochopiteľné pre spotrebiteľov, Článok 8a bol ďalej posilnený ustanovením, ktoré jasne ustanovuje, že pokiaľ by praktiky obchodníkov neboli v súlade s ich vyhláseniami alebo by títo nedali žiadne vyhlásenia, tak vtedy majú spotrebitelia e, aby sa, e, právo na to, aby sa aplikovalo ustanovenie RIM 1 číslo 6.1 Takže toto by malo byť ustanovenie, ktoré by bolo v prospech tak spotrebiteľov ako aj obchodníkov a nie je to nevyvážené e, ustanovenie. Dúfam, že s týmto kompromisom budete môcť vyjadriť súhlas. Takisto podporujem myšlienku vypracovať e, hĺbkovú analýzu uplatňovania ustanovení RIM 1, pokiaľ ide o to preskúmanie, ktoré sa navrhuje v niektorých z vašich pozmeňujúcich návrhov, dúfam, že čoskoro sa nám podarí dosiahnuť teda takéto e, spoločne dohodnuté závery a kompromisy. E, e, máme tam nejak vzadu e, veľa e, ľudí, máme tam veľa e, parlamentných asistentov. Bolo by dobre, keby... Bolo by dobre tam uvoľniť tie stoly za poslancami. Bolo by dobre teda, keby sa tam urobili nejaké prázdne miesta. Nay, Josia. It's just the people that are sitting at the back. If you want to sit in a desk where you can also take notes. Ty, vy, čo sedí, teda vy vzadu, ktorí sedíte, takže nemôžete robiť e, si poznámky úplne vzadu, tak môžete sa presunúť k stolu, kde si budete môcť robiť aj nejaké poznámky. Nikola Dante. Takže, čo chcela povedať ženy, a mám tu text, ospravedlňuje sa za svoju neprítomnosť na tejto rozprave. Chcem poďakovať e, za kompromisné návrhy, ktoré sú v tomto návrhu e, teda prednostreté. A verím, že s ďalšími sprav- tieňovými spravodajcami sa dosiahne e, veľmi vyvážený kompromis. Sú tu ale niektoré problémy. Virginia odčas oceňuje, že tu je snaha Eh, objasniť vzťahy eh, B2C, čiže business to consumer. A ďalej aspekt nediskriminácie sa tu spomína, rovnako ako aj otázky stáleho pobytu, teda miesta bydliska. Žiaľ, nebolo dosť dobre počuť ten, e, e, tú angličtinu, hovorí pani predsedajúca. Neviem, mohli by ste troška zintenzívniť tú angličtinu, aby bolo lepšie počuť preklad do angličtiny. Nech sa páči, pokračujte, kolega. Dobre, takže princíp teritoriality v mnohých kultúrnych sektoroch má byť chránený Teritorialita je zásadná vec a je kľúčovým prvkom pre autorov, aby mohli správne zhodnotiť svoje diela. Preto je dôležité, aby v pôsobnosti nariadenia neboli takýmto spôsobom označené produkty, ktoré sú chránené autorským právom. Špecifický charakter kultúrnych diel, ktoré sa šíria na základe špecifických kultúrnych modelov treba takto zvážiť. Okrem toho sa diskutuje aj o návrhu smernice o duševnom vlastníctve, o autorských právach a preto by sme sa nemali vyjadrovať k aspektom, ktoré sa budú preberať inde. Preto by bolo vhodnejšie predložiť tú správu o dopade, teda dopadovú štúdiu až na 5 rokov. A verím, že tento materiál bude treba ešte prediskutovať, pretože sa v ňom hovorí o tom, že rozumné právo je to, ktoré vychádza z prostredia podnikateľa. Zatiaľ, čo Rím 1 a ďalšie právne texty nie sú takéto striktné. Preto by toto nariadenie nemalo stať proti týmto legislatívnym prvkom. Mali by sme predovšetkým chrániť tú slabšiu stranu, teda spotrebiteľa. A nakoniec ešte, pokiaľ ide o kompromisný návrh 28, som presvedčená o tom, že interpretácia právnych stránoch, tak ako je to v smernici z roku 99, 83, 2011, tak tam treba zvažovať aj súčasnú diskusiu o normách, ktoré súvisia s predajom. Predajom produktov a aj digitálneho obsahu. Preto musíme zohľadniť aj tie právne normy, ktoré v súčasnej dobe sa prediskutovali, aby sa neobmedzovali práva spotrebiteľa. Analým má slovo. Ďakujem pekne, Vicky. Myslím, že sa dá povedať, že geoblokovanie a tieto diskusie e, boli veľmi intenzívne na tej odbornej úrovni a môže sa zdať, že toto naozaj nie je jednoduchá téma, a je tu viacer aspektov, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu, ale všeobecne si môžeme povedať, že som spokojná s tými kompromismi, ktoré sú prezentované, teda predložené zo strany e, pani spravodajkyne a ďakujeme jej a jej týmu za tento materiál. Môžeme sa zhodnúť na tom, že horizontálne úpravy v texte E, sa týkajú aj prístupu B2C. Hovoríme tu o právach spotrebiteľa. Nechceme nejak spochybňovať e, zmluvnú slobodu alebo slobodu zatvárať zmluvy, ale chceme vytvoriť naozaj právnu istotu a chceme zameziť e, tomu, že by vznikol nejaký zmetok alebo nejasnosti Žiaľ, často spotrebiteľia nevedia, aké sú ich práva a povinnosti. A nechceme zase vytvoriť také podmienky, ktoré boli, by boli nielen na úkor spotrebiteľov, ale aj na úkor predajcov, pretože tí by na kontinent možno pri príliš reštriktívnych opatreniach nechceli predávať svoje produkty online. Teda Okrem toho je tu aspekt audiovizuálnych eh, produktov, tam často platia zákony teda o autorskej ochrane, teda Chceme teda zabezpečiť, aby prijatý kompromis bol eh, veľmi progresívny. a chceme taktiež upraviť aj pole pôsobnosti, ale odmenou alebo oplatou za toto by bolo, že sa zabezpečí, aby audiovizuálne produkty boli odtiaľ vyňaté. A keď hovoríme o audiovizuálnom obsahu, tak to je iná sféra. Takže tento sektor vychádza z veľmi konkrétnych zásad, teritorialita napríklad. A nemyslím, že by bolo asi vhodné nejak toto preskúmovať a meniť. Je tu aj niekoľko ďalších obáv alebo pochybností a nie je mi celkom jasné, prečo by sme mali ísť touto cestou. Ide o aspekt pohľadu zo strany spotrebiteľa totiž momentálne je to dosť eh, nepríjemné, že sa tam objavujú tie, tie tzv. pop-up informácie a tieto znižujú eh, pravdepodobnosť, že zákazník eh, nakoniec sa prekliká na tú webovú stránku, e, kam sa chcel dostať. Čiže e, dôležité je, aby e, bolo jasné, aká bude autorizácia, teda povolenie prístupu na konkrétne stránky. To súvisí aj s pravidlami, ktoré stanovuje smernica o elektronickej komunikácii e-directive. Takže v tomto smere sa musí orientovať aj legislatíva. Ďakujem. Pani Charanzová? Ďakujem za slovo, pani predsedujúca. Dovolte, aby som zareagovala. Nič nového pod slnkom, nič takého, čo by sme už neboli počuli. Ale poprvé, neželáme si vyčleniť alebo vylúčiť B2B, odtiaľto z tohto pôsobenia, ale e, sústredujeme sa na záverečného spotrebiteľa, Tak nejaký kompromis ako taký nevieme podporiť, ale chcem zdôrazniť, že B2B je súčasťou aj v tých doplnkoch. Takže nevidím dôvod, prečo by sme sa mali rozhodnúť, že to nebude zahrnuté. Pokiaľ je o kompromis 2, Radi by sme boli videli pozmeňujúci návrh 254, aby ten bol zaradený a tu chcem povedať, že nedokážeme akceptovať to, že rozsah pôsobnosti sa zúži, audiovizuálne chceme z, produkty chceme zahrnúť. Nevidím dôvod nejakého iného prístupu. A okrem toho by sme boli za to, aby sa hlasovalo samostatne o tomto bode. A ďalej tie isté dôvody, prečo môžeme podporiť kompromis 4 v zásade a zoznam by mal byť teda upravený vo svetle kompromisu 3. Ďalej, kompromis 6. Tu sme presvedčení o tom, že e, tam by malo byť vyjadrenie supplement, nie komplement v článku 23, a pretože to je vlastne navyše popri tej smernici o službách. Kompromis 7. Tu chceme vedieť, aký bude účinok tohoto paragrafu v praxi, pretože nechceme tu vytvárať nejakú medzeru. Kompromis 8. Tu prebiehajú rokovania a radi by sme vedeli, kedy už e, možno hovoriť o opravnenej diskriminácii. Unjustified sa mi zdá e, troška zmetúce. Ďalej kompromis 10, 11, 13 a to sa týka eh, aj v, naš- v súvislosti s našim nesúhlasom eh, s kompromisom 3. Okrem toho vítam kompromis 17, 19 aj zmenu eh, nasmerovania pani spravodajkyňa podporujeme kompromis 21-24. Pokiaľ ide o kompromis 31, momentálne ho nevieme podporiť, ale sme stále presvedčení, že zakomponovanie tých právnych aspektov legal fiction je užitočné pre všetky všet, zúčastnené strany. Umožní to obchodníkom e, mať pochybnosti, ale spotrebiteľovi e, to neodníma právo napadnúť e, takéto rozhodnutie. Nemáme pripomienku ku ostatným kompromisom momentálne v tejto etape. Celkovo sa dá povedať, že sa uberáme správnym smerom, v niektorých oblastiach, ale myslím, že ešte ostáva veľa práce a myslím, že asi sa dá povedať, že nechceme vyslať taký signál, že podporujeme segmentáciu trhu e, v záujme veľkých spoločností a nie sme proti tomu, aby sa ochraňovali malé podniky proti veľkým podnikom a nie sme proti tomu, aby sa ochraňovali spotrebitelia Eh, pokiaľ ide o online obchody. Takže toto chceme jednoznačne vyjadriť. Ďakujem. Denis de Jong. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za mnohé kompromisy, ktoré eh, môžu získať našu podporu. A sú tu aj viaceré základné aspekty, na ktoré už bolo poukázané pred rečníkmi. Naše stanovisko bolo podobne ako pri ALDE pokiaľ ide o B2B. Nevidíme dôvod toto vylúčovať. Možno je to troška zvláštna pozícia, pretože pokiaľ ide o veľkých alebo väčších e, malo obchodníkov, tak mňa tlačia na toto. Ale v tomto prípade sa zdá, že tie veľké malobchodné spoločnosti sa takto prejavujú a myslím, že nie je dôvodu, prečo by sme to nemohli zakomponovať. Takže aj na stretnutí tieňových predstaviteľov sa k tomu ešte bližšie vyjadrím a určite, že budeme flexibilní v našich postojoch. Pokiaľ ide o vzťah medzi smernicou o službách a medzi touto smernicou, troška nemám jasno v tom, kam sa uberáme. Tie hlavné články nariadenia doplňajú e, smernicu o službách ale článok 1a, kde sa hovorí o konflikte, tak táto nariadenie zabráni konfliktu. Možno právna služba nám bude vedieť v tomto smere trocha pomôcť, tam, kde existuje konflikt medzi týmito dvoma článkami. Ďalej, pokiaľ je autorské práva, tam ešte máme problém s určitou krízou v členských štátoch, pretože aj v podstate vnímanie toho autorského práva, práva môže byť ináč a vnímané v jednotlivých členských štátoch. Takže hlavne pokiaľ ide o malé kreatívne firmy, môžu mať obavy, že eh, vlastne týmto utrpia. Ďalej, článok 2 odsek 2 bod, I, bod E teda, týka sa to vody, plynu a elektriny. Pokiaľ ide o vodu, to si viem predstaviť, je tam malý objem, ktorý sa dá predať. A pokiaľ ide o plyn, tam môžu byť tie plynové bomby, ktoré sa predávali elektrina, tak tam budeme potrebovať troška objasnenie. Okrem toho, je tu niečo, čo by sme mali ešte určite prediskutovať na schôdzi tieňových predstaviteľov. A tam je tá medzera. A to sa týka úvodného ustanovenia k článku 3. Je to pozmeňujúci návrh 22. A tam spravodajca súhlasí s komisiou, že je možné zamerať svoje aktivity na jednotlivé členské štáty, aj na skupiny spotrebiteľov s všeobecnou výnimkou. Otázka je, či by toto vlastne nevedlo k určitej medzere v celom systéme. To sa potom bude dať vždy použiť proti spotrebiteľovi. A firma môže povedať, ja sa zameriavam na tú a tú aktivitu a vo všeobecnosti je to ale iné než táto aktivita a týka sa to len určitých členských štátov. Takže neviem, ako toto právne zabezpečiť, alebo aká je tam interakcia, aby sme nehovorili o diskriminácii. Takže mm, sú tu mnohé tieto kompromisné návrhy, ktoré dokážeme podporiť, ale jasne ešte sa vyjadríme aj písomne na, e, k tejto téme. Čilia Reda. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, v prvom rade. A ja by som chcela poďakovať e, e, spravodajkyni za návrh kompromisných e, e, dohod. Samozrejme je to predbežné stanovisko a sústredím sa na kľúčové priority našej politickej e, skupiny. Pokiaľ ide o autorské práva na obsah, podľa mňa nie je možné riešiť záležitosť geoblokovania, ktoré nespôsobuje autorské právo alebo licencovanie. To nie je možné. To, čo navrhuje spravodajkynia, je zahrnúť e, e, obsah chránený autorským e, právom, pokiaľ e, tam nie je rozpor s príslušnou legislatívou. A je to prakticky nemožné riešiť prostredníctvom e, e, reformy autorského práva. Pokiaľ ide o, o, o návrh GUE, ak zahrnieme E, obsah e, chránený autorským právom, potom e, obchodníci nebudú môcť používať cenovú diskrimináciu. Ale to sa týka všetkého, čo chceme zahrnúť do našej úpravy. O to ide, ak nechceme, aby obchodníci uplatňovali nespravodlivú diskrimináciu, ak by to nerobili na základe snahy maximalizovať zisk, potom by sme nepotrebovali toto nariadenie. Ide o poskytnutie prístupu za nediskriminačných podmienok. Veľmi rada počujem, že EKR prejavuje flexibilitu v tomto bode. Naozaj treba sa snažiť o pragmatické riešenie a keďže zahrnutie e, obsahu chráneného autorským právom bude obmedzené iba licenzovaným obsahom, nevidím dôvod na e, e, nerovnaké zochádzanie s audiovizuálnym a iným obsahom. Máme e, sektorovú legislatívu pre audiovizuálne mediálne služby, ale ani v súčasnej smernici, ani pripravená reforma neobsahujú nediskriminačné ustanovenie. Takže je tu problém. A veľmi stručne e, druhý bod, ktorý je pre nás veľmi dôležitý e, vzhľadom na návrh e, rady, je to článok 6 ohľadom pasívneho predaja. Vidíme tu väčší problém, pokiaľ ide o prvý návrh článku 6 zo strany rady. To vytvorí medzeru vzhľadom na existujúcu legislatívu E, bude to na prospech e, odvetvia, ktoré vyrába luxusné e, výrobky. A myslím si, že spravodajkynia navrhuje znenie, ktoré neumožňuje takéto medzery. Musíme mať prísny postoj voči rade. Už nechceme akýkoľvek úľavy na prospech odvetvie vyrábajúceho luxusné výrobky. Myslím si, že tu dokážeme vytvoriť pridanú hodnotu pre spotrebiteľov a vytvoriť e, nariadenie, ktoré vylepší situáciu a nebude vytvárať e, dodatočné e, medzery, ktoré budú zneužívať obchodníci. Máme ešte ďalších záujemcov. Marko Zulo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, e, pani spravodajkyne, e, e, niekedy hovoríme o geoblokovaní. E, zahrňa to viaceré rôzne témy. Niekde sa nám podarilo nájsť priateľný kompromis a je očividné, že ak používateľ chce si požičať auto v Španielsko a vycestovať do Talianska, chce mať prístup k španielskej e, webovej stránke, kde je možno, že nájde jedne, e, nižšie ceny ale kde sa nedokážeme e, dohodnúť, e, to sú obsahy chránené autorským právom. Uvediem jednoduchý príklad. A mohli by sme totiž mať predstavu, že chránime spotrebiteľa, ale zároveň by sme ho dostali do nevýhodnej situácie. Ak chcem počúvať anglickú hudbu, môžem si kúpiť e, online katalóg, napríklad na sajte Spotify ak nemám žiadne obmedzenia, kúpim katalóg v krajine, ktorá mi poskytne najvýhodnejšiu cenu a z hľadiska spotrebiteľa je to výhodné. Avšak, ako to vyzerá z opačnej strany, totiž čo čoskora e, e, spoločnosti, ktoré sú držiteľmi práva, aby E, e, si zarobili, môžu zvýšiť e, poplatky, licenčné poplatky. A zvýšiť spoplatnenie takéhoto prenajmu alebo prístupu. A to môže vyúsiť do úšej ponuky. To znamená, že musíme si dávať pozor na záležitosť autorského práva. E, toto treba e, prediskutovať, prediskutovať na príslušných miestach a nie zaťažovať sa, to teraz, zaťažovať sa tým teraz. Ďalej, záležitosť drobných predajcov. Je správne poskytnúť e, spotrebiteľovi, teda kupujúcemu, možnosť získať produkt od predajcov sú, ktorí e, e, nemôžu sa proti tomu brániť a napríklad predajca nedostane zaplatené. A pritom sám neprejavil e, snahu predávať e, svoje e, výrobky e, v inom štáte. a tým vynutíme predajcu e, e, brániť svoje práva v krajine spotrebiteľa. Podľa nás to by bolo na úkor drobných predajcov. Chceme na to upozorniť a dúfame, že nájdeme e, to dosiahnuť. Budeme musieť ukončiť naše rokovanie o 11.25. Máme ešte štyroch prihlásených rečníkov. Evelyn Gebhardt. Ďakujem pekne. Chcel aby som sa obmedziť iba na jeden bod, ktorý považujem za mimoriadne dôležitý. Ide o e, e návrh rozi, e, e, zaviesť bod 1a. Je to mm, v plnom rozpore s tým, ako to upravuje Rím 1 a 2. A to nemôžem ani budem s tým súhlasiť. Ide o útok e, e, voči e, právom spotrebiteľov, neslychaný útok. Keď chceme mať úplnú harmonizáciu, potom vyvstáva otázku, prečo súdca má postaviť na stranu spotrebiteľa a nie mm, predajcu. A ďalšia vec, ktorú chcem podotknúť, ak E, chceme nakupovať. Myslím si, že e, Rím 2 e, poskytuje lepšiu úpravu a je pozoruhodné, že obchodník z Európskej únie bude v nevýhode v porovnaní s obchodníkmi z tretich krajín a to by bolo naozaj veľmi nepriateľné. A po tretie, chcem, aby sa to preskúmalo, E, či e, to naozaj zmeníme týmto nariadením jednoducho a nebude platiť e, rímskou práva Nikola Dante. Tak budem veľmi stručný. Chcem poďakovať spravodajkyni. Uvedomujem si, že táto téma nebude jednoduchá a je veľmi dôležitá z hľadiska nášho funkčného obdobia, náš výbor. Aj vo všeobecnosti je dôležité, aby sme z politického hľadiska vyslali jasný signál smerom na spotrebiteľa. Musíme sa tomu starostlivo venovať. Ide totiž o ochranu e, práv spotrebiteľa, autorských práv Ide o e, komunitárny normatívny rámec upravený e, e, v Rím 1. Takže táto téma nebude jednoduchá, ale podľa mňa mali by sme sa maximálne snažiť splniť všetky potreby, ktoré tu máme. Musíme zaistiť spravodlivú ochranu práv spotrebiteľa, autorských práv a poskytnúť viac príležitostí občanom a európskym spotrebiteľom v porovnaní so súčasným stavom podívali sme sa tým aj v e, e, úprave e, prenositeľnosti, avšak rovnaký cieľ musíme mať aj teraz a verím, že sa nám podarí nájsť vyhovujúci kompromis, že zohľadneme všetko, čo je potrebné a vyšleme jasný signál celému spoločenstvu. Martin Locker, Ďakujem veľmi pekne. Budem e, e, e, stručný. Iba jedna otázka na spravodajkyňu. chápem to tak, že to bude súčasťou kompromisného návrhu, že všetci budú môcť nakupovať ako miestni obyvatelia. Právny E, e, odbor totiž má určité pochybnosti ohľadom toho, či dokážeme využiť e, túto opravu v prípade reklamácie, či tento výrobok sa bude musieť presunúť na miesto opravy, či aj predajca bude zodpovedať za prepravu tovaru z iného štátu do druhého, kde sa e, bude opravovať. Kto to zaplatí? Bolo by dobre, keby sa spravodajky nevenovala aj tejto otázky, ktorá je veľmi dôležitá. Taktiež viem, že e, právnici tvrdia, že to sa musí dostať do e, znenia návrhu s tým, aby e, bolo jasné, či prenajcovia musia zaplatiť za túto e, dopravu. Ďakujem veľmi pekne, nadviažem na e, pripomienku. Myslím si, že to bol Dieter. Musíme si dávať pozor na záležitosť autorských práv a výnimky pre väčších prevádzkovateľov. Myslím si, že aj Denis to tiež nastolil aby sme e, nie e, skomplikovali život skutočne e, malých mikropodnikateľov. Predkladáme pozmeňujúce návrhy, podľa ktorých malí mikropodnikateľe by nemuseli overovať, kde sa nachádzajú kupujúci Chceli by sme e, e, to dostať do kompromisného návrhu, aby to nebolo e, explicitne uvedené, pretože v opačnom prípade vytvoríme neistotu pre chce pani spravodajkyňa alebo komisia sa vyjadriť, takže komisia, poprosím vás, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, naozaj veľmi stručne. Ďakujem pekne za zaujímavú diskusiu. Obmedzím sa iba e, e, e, dvomi e, bodmi, a teda rozhodné právo a e, práva obsah chránený autorským právom. Pokiaľ ide o rozhodné právo, zoberieme, berieme na vedomie e, posta, e, postoj spravodajkyne. Chápeme, že treba zistiť maximálnu jednoznačnosť pre obchodníkov Dokonca aj v prípadoch, keď e, e, sa nesnažia predávať e, kupujúce mimo svojho územia, pokiaľ ide o obsah chránený autorským právom, Tiež zobrali sme na vedomie návrhy správy parlamentu, pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Teraz realizujeme vlastnú štúdiu, pokiaľ ide o vplyv zahrnutia neaudiovizuálnych digitálnych médií, pokiaľ ide o cenovú diferenciáciu, disponibilitu v cezhraničnom kontexte. Tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu s parlamentom, na interakciu s parlamentom v týchto záležitostiach. Takže obmedzím sa iba týmito dvomi stručnými poznámkami. Rosa? Pol minúty? Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše pripomienky. Je naozaj pravda, že niektoré sme e, e, už e, počuli predtým. Nebudem reagovať na všetky. Podoknem jednu vec. Nemôžeme sa držať extrémnych postojov. Niekto chce zapracovať dopravu, audiovizuálne veci a niektorí iní nechcú robiť ani ten najmenší krok, aby sme zahrnuli aj neaudiovizuálny obsah E, chránené autorským právom. E, navrhujem niečo, čo bude fungovať. E, poďme drobnými krokmi, buďme realisti, mať jednoznačné znenie bez toho, aby sme nemenili uplatnenie sa medzi B a C, nielen B a B. Neráda by som zasahovala do inej legislatívy. O to, o čom ste hovorili, Eh, no, to spada eh, do vašej pozornosti. Iba chcem eh, vypichnúť tú skutočnosť, že som zohľadnila najnovší výrok Európskeho súdneho dvoru, ktorý hovorí, že ručenie nesmie byť neprimerané alebo neproporčné. Budeme ešte o tom diskutovať. Nezabudajme, prosím, že snažíme sa pôsobiť e, e, e, v rámci smernice o službách. A posledná poznámka na Margo Evelyn. Už sme o tom hovorili, keď Pascal prezentoval vlastnú správu. Záležitosť ochrany spotrebiteľa. Spotrebiteľia chcú mať prístup. A musíme si zároveň uvedomiť, rozum, musíme umožniť tlmočníkom, aby sa presunuli Ďakujeme veľmi pekne. Iba ukončím túto vetu. Pani poslanci, eh, pani, posl- eh, pardon, pani tlmočníci a pani tlmočníci, eh, spotrebitelia existujú vo všetkých 28 člen, členských štátoch. Chceme otvoriť pre nich trh. Ďakujem pekne nielen s mm, poslancom, ale všetkým osobom, ktoré s nami